Dobré odpoludne prajem všetkým. Ospravedlňujem sa za to, že začíname tak skoro, ale niekedy existuje len jedna možnosť, ako sem dostať všetkých. Takže ďakujem vám veľmi pekne, teda všetkým tým, ktorí ste prítomní a verím, že ostatní ešte prídu. Prvým bodom programu je prijatie programu. Dúfam, že teda nikto nebude namietať. Druhý bod programu je schválenie zápisnice z 19. októbra 2009. Myslím, že sme neoznali nič známestné, že by to nemalo byť schválené, takže to je schválené. Po tretie, oznámenie predsedničky. Nemám čo oznámiť, takže môžeme ísť ďalej. Pod číslo 4 a v tomto zmysle som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať prezidenta Európskej centrálnej banky, pána Žána Klóda Trišeta. Je to vlastne druhá výmena názorov o menovom dialogu za môjho predsedníctva. Takže toto cestou odovzdávam slovo pánovi Trišetovi. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Vážená pani predsednička, vážení členovia Výboru pre ekonomické a finančné otázky. Toto je prvé naše stretnutie od tedy, čo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. A je to dôvod na oslavu aj tu v Európskom parlamente, aj v rámci ECB. Týmto vlastne sa Európska únia stáva silnejšou, efektívnejšou a účinnejšou. Právomoci Európskeho parlamentu narastli a ECB sa oficiálne stáva inštitúciou Európskej únie a všetky základné vlastnosti, hlavne nezávislosť, sú týmto potvrdené. My sa teraz tešíme, keď máme novú zmluvu, tešíme sa na našu budúcu spoluprácu s parlamentom, pretože jej kvalita bola naozaj príkladná v priebehu posledných rokov. Naše dnešné vypočutie je venované trom dôležitým témam. Poprvé, vyhodnotenie aktuálnej hospodárskej situácie. Po druhé, naša stratégia úniku, čo sa týka výnimočných finančných opatrení, ktoré boli e, prijaté ktoré sme prijali a zaviedli ešte na vrchole krízy. A po tretie e, je to venované téme systémových rizík vo finančnom systéme. Takže ekonomická, ekonomická situácia sa aj naďalej e, zlepšovala odtedy, čo som tu bol pred desiatimi týždňami. A eurozóna ukazuje, že dochádza k hospodárskému oživeniu. Za tretí štvrť rok sme zaznamenali nárast o 0,4 v porovnaní s predchádzajúcim štvrť rokom a v roku 2010 opäť očakávame ob- miernu obnovu. Toto sú vlastne odhady, ktoré minulý štvrtok publikoval Eurosystem, ale ešte stále tu existuje značný stupeň neistoty a Rada guvernérov hľada samozrejme vyváženosť. Pokiaľ ide o cenové, cenový vývoj, infláciu, inflačné tlaky, tieto v uplynulých mesiacoch boli pomerne nízke. Pokiaľ ide o naše očakávanie, inflácia sa dostala do pozitívnych čísel. Vlastne v novembri dosiahla 0,6 a z hľadiska cenového horizontu aj vo svetle pomerne malého nárastu alebo nízkeho stupňa obnovy e, sme zaznamenali pomerne nízky dopyt. Takže samozrejme, Rada sa snaží udržať infláciu pod 2 respektíve na tejto úrovni z hľadiska strednodobého. Predovšetkým sme zaznamenali, že aj ďalej nastáva spomalenie poskytovania úverov a priamých poskyt- priamého poskytovania financií. Čiže to súvisí s nízkym tempom nárastu v ekonomike. Určite dochádza k určitému oneskoreniu vo vplyve na podnikateľské aktivity, ale pokiaľ ide o odhady, tak môžeme očakávať v nastávajúcich mesiacoch zaktivizovanie, pokiaľ ide o krátkodobé pôžičky. Toto by malo podporiť práve aktivity v tom období, ktoré je pred nami. Teraz vlastne nevidíme nejaké problémy alebo nejaké tlaky v oblasti úverov. Takže veľmi všetko veľmi pozorne pozorujeme. Takže Rada guvernérov veľmi pozorne sleduje úrokové sadzby a pokladá súčasné za náležité. V reakcii na finančnú krízu, ako iste viete, Eurosystém zaviedol od oktobra 2008 viacero neštandardných opatrení. Ako som vám už vyšetril, eh, pardon, vysvetlil, 5 kľúčových prvkov našej podpory v oblasti úverov boli eh, poskytnutie fixných úverových sadzieb, rozšírenie zoznamu zábezpek, dlhšia splatnosť, pri finančných operáciách, poskytovanie likvidity e, v zahraničných menách, podporu finančnému trhu a predovšetkým, pokiaľ ide o aspekty nákupu obligácií. Takže príslušné podmienky, ktoré existujú teraz na trhu, odrážajú očakávanie rady guvernérov. Všetky výnimočné opatrenia, ktoré boli zavedené, majú, budú postupne postupne sťahované z obehu, tak povediac, upustí sa postupne od nich a likvidné podmienky sa budú vylepšovať. Nezávislosť našej inštitúcie vlastne znamená, že máme, tak povediac, voľnú ruku pri implementácii Samozrejme, že naše kroky musia prísť včas. Ani príliš skoro, ani príliš neskoro. Postupné opúšťanie od terajších opatrení je tiež veľmi dôležité uplatniť v náležitom tempe, aby sme sa vyhli škodám. Toto platí aj v niektorých likvidných opatreniach, v tom zmysle, že už ich nebude, tých likviditných prostriedkov, likvidných, nebude až toľko potrebných ako predtým. Preto nie je vhodné, aby príliš dlho boli tieto opatrenia uplatňované. Samozrejme, že niektoré banky závisia veľmi na financovaní zo strany centrálnych bank a preto je nutné stabilizovať finančné trhy a treba taktiež tlačiť na banky, aby zreštrukturalizovali aj svoje spravovanie financií. A okrem toho je dôležité, aby aj banky navzájom na seba dohliadali. Rada guvernérov sa rozhodla, že sa prispôsobí taktiež aj e, systém refinancovania operácií a chceme sa prispôsobiť potrebám bank a budeme samozrejme uplatňovať fixné úrokové sadzby, tak dlho, ako to bude potrebné, ale minimálne do polovice apríla budúceho roku. Čiže budeme podkytovať podporu v likvidnej forme bankám, aby mohli poskytovať úvery a pokiaľ ide o naše operácie, rozhodli sme sa, že sa nebudeme ďalej e, aktivizovať oproti tomu, čo bolo naznačené, eh, že to bude v súvislosti s ročnými operáciami, ako sme naznačili, že uprostred decembra by to malo postupne končiť tak. Predpokladáme, že 6-mesačné refinancovanie bude k dispozícii až do marca budúceho roku. Do konca marca. Dovoľte mi povedať ešte niekoľko slov k širším dopadom našich rozhodnutí a aj vo svetle tých neštandardných opatrení, predovšetkým pokiaľ ide o členské štáty EÚ mimo eurozóny. E, bežne také náhle zastavenie vlastne v strednej a východnej Európe nenastalo. Významné je, že prítomnosť zahraničných bák mala stabilizujúci dopad v tomto zmysle a e, vlastne tie maďarské banky dokázali prispieť k tomto ku stabilite v regióne. Európska centrálna banka poskytla značnej miere likviditu aj týmto bankám, teda aj centrálnym bankám, ktoré nie sú v eurozóne, aby umožnila i náležité fungovanie medzinárodného finančného systému. Na záver mi dovolte ešte niekoľko pripomienok ku tej výstupnej stratégie v oblasti fiskálnej. Mnohé vlády v oblasti eurozóny vlastne musia riešiť fiskálne, fiskálnu nerovnáhu, pretože táto nie je udržateľná dlhodobé. Jednoznačne sa toto potom odráža na trhu a vedie to k nárastu úrokových sadzieb. Potom je vlastne naša úloha skomplikovaná. Ak chceme udržať cenovú stabilitu, musíme vlastne prísť e, s dôveryhodnou výstupnou stratégiou. Je to nesmierne dôležité, aby sme dokázali e, uspokojiť očakávania, máme byť dôveryhodní, pokiaľ ide hlavne o stranu výdavkovú. Ako bolo dohnuté minulý týždeň na Ekofine, vlády musia prísť s konkrétnymi kvantifikovateľnými opatreniami, ktoré povedú k udržateľným korekciám fiskálnej nerovnováhy v rôznych krajinách. A práve vo viacerých krajinách sme začali, alebo očakáva sa s konsolidáciou, že sa začne v roku 2010, respektíve najneskôr 2011. Dovolte mi teraz, pani predsednička, aby som sa ešte začal venovať poslednej to téme, a to je systémové riziko. Práve v tomto vysoko prepojenom finančnom systéme a ako to riešiť. Systémové rizika je riziko, ktoré môže spôsobiť kolaps finančného systému a môže byť dôsledkom postupného zhoršovania finančného systému, predovšetkým z vysokého stupňa naviazanosti a prepojenosti v rámci systému. Systémové riziko je iné od rizika, ktoré môže ovplyvniť bezpečnosť a zdravie individuálnych alebo jednotlivých finančných inštitúcií. Okrem toho, systémové riziko, keď prepukne, tak určite významne ovplyvní e, proces finančného sprostredkovania s tým, že potom sa to rozširuje aj ďalej do ekonomiky. Kríza nám práve poukázala, že takéto systémové riziko možno spustiť aj určitým kolektívnym správaním inštitúcií a spôsobom, akým navzájom pôsobia na finančných trhoch. Poukázalo to práve aj na význam toho, že treba zlepšovať naše vedomosti a aj hodnotenie toho prepojenia v rámci finančného systému jednak priamým prepojením finančných inštitúcií aj nepriamým tým, že sa vytvorí aj taká nepriama závislosť na finančných trhoch. Práve tento spôsob hodnotenia inštitúcie, od inštitúcie k inštitúcii tým, no vlastne typicky sa tam, týmto spôsobom skúma zraniteľnosť každého subjektu a potom vlastne sa skúma aj celý systém z tohto hľadiska, a respektíve aspoň tie dôležité časti, a hodnotí sa stupeň zraniteľnosti a aký to môže mať dopad na celý finančný systém. Takéto riziko môže vzniknúť napríklad preto, lebo veľká časť systému môže mať rovnaký typ expozície, môže sa spoliehať na tie isté finančné zdroje, alebo môže byť vystavený ten systém rovnakým alebo narastajúcim finančným e, problémom s rovnováham, respektíve nevyváženosťou, alebo môže dôjsť e, ku nesprávnym stanoveniam e, vzťahov pri splatnosti a podobne. Aj toto je ďalší, e, ďalšia cesta, ako vlastne sa môže zvyšovať tá zraniteľnosť a ako to môže ovplyvniť finančnú štruktúru. Preto je dôležité venovať sa aj tomuto. Ďalšia významná vec pri hodnotení systémových rizík je merať aj aspekty, ktoré sa týkajú cyklici, cykl- respektíve opakovaných javov, počas určitého obdobia. Napríklad konjunktúra a opak konjunktúry, teda prudký pokles. Takéto procyklické systémové nestability systému sami, sami o sebe sú veľmi zložitou koncepciou a vyžadujú si analýzu vzájomných vzťahov medzi rôznymi javmi, no, čo súvisí aj s správaním jednotlivých subjektov a takýto neželaný procyklický efekt e, sa týka napríklad e, správania kreditných a ratingových agentúr, úverových podmienov a tak ďalej a tak ďalej. Takže hodnotenie systémových rizík sa týka aj vzájomného prepojenia medzi subjektami v rámci finančného sektora a napojenia týchto na pravú na ozajstnú reálnu ekonomiku. A tam taktiež dochádza k nerovnováhe. Preto vidíme, že ten systém má tendencie k tej procyklicite a toto nám práve demonstrovala skúsenosť s nedávnou krízou. Toto znamená, že zdravá makro, respektíve nesprávna makrofinančná politika môže taktiež spustiť finančnú nerovnováhu a toto môže byť ďalší krok, ktorý ešte zvýši nestabilitu a krehkosť reálnej ekonomike. Takže e, je ozaj veľmi ťažké tieto systémové rizika hodnotiť. Treba jednak hodnotiť jednotlivé systém, no, pardon, prvky v systéme a aj tieto sami o sebe sú veľmi zložité. Vieme, že keď je systém vystavený veľkým tlakom, je veľmi ťažké zachytiť jednotlivé hlavne veľmi rýchle sa meniace nelineárne javy. A to je ťažké analyzovať. Napríklad pri veľmi veľkom a finančne zložitom finančnom systéme je veľmi ťažké proste komplexne vyhodnocovať e, hľadiska rizik. Napríklad e, expozícia v tomto smere, respektíve vystavenie možným problémom je teda veľmi veľké. Preto sa využíva veľmi robustný systém modelovania systému ako taký a aj to je veľká výzva. V praxi to znamená, že vlastne analytici sa môžu spoliehať na niektoré na systémy včasného várovania, ktoré existujú aj v rámci finančného systému a potom vlastne pristupujú k tejto nebezpečnej zóne tým, že vlastne e, uplatňujú rôzne stresy, respektíve vytvárajú také testy na makrostres, a stanovujú sa priority v rámci rizik, ktoré sa zistia. A toto je vlastne dôležitý nástroj, ktorý nám umožňuje potom prichádzať s určitými finančnými odporúčaniami. Centrálne banky a príslušné dozorné orgány po celom svete pracujú s cieľom, aby posilnili a rozvíjali tieto nástroje. Podľa mňa práve aj ESB, ESRB môže výrazne prispieť posilneniu týchto systémov rizikových analýz a môže pomôcť centrálnym bankám a dozorným orgánom vo všetkých európskych krajinách. Som presvedčený o tom, že úloha ESRB pri tom, že tieto metódy sa premietnú do konkrétnych krokov, že toto práve bude cesta, ako zmierniť tie systémové riziká a dosiahnuť oveľa pružnejší finančný systém v rámci EÚ a taký chceme dosiahnuť. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k otázkam a reakciám na váš prejav. Mám tu pred sebou zoznam poslancov, ktorí chcú položiť e, otázka, už sa prihlásili vopred. Rada by som pripomenula, že budeme postupovať tak, že ten, kto tady otázku, má k dispozícii 1,5 minúty na to, aby formuloval svoju otázku a potom e, okamžite dáme slovo pánovi Trišetovi, ktorý odpovie na konkrétnu otázku e, počas zhruba troch minút. Pán Balc, nech sa páči v mene PP. Prvá otázka. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme pekne, pán predseda, za vaše vystúpenie. E, rád by som položil otázky, ktoré sa týkajú poprvé stratégie údniku, o ktorej ste hovorili, a potom tiež o vynimočných opatreniach. E, uviedli ste, ako vnímate likviditu na trhu. Mňa by zaujímalo, a ako to chcete prepojiť s národnými orgánmi, s ministrami financií, ktorí aj oni do veľkej miery mnohé programy v tomto smere a iste, že musia postupne stiahovať tieto programy z obehu. Ja sa chcem teda opýtať, ako to chcete prepojiť, eh, tieto kroky. Druhá otázka. Neštandardné opatrenia eh, v rámci fungovania banky ECB ste prevzali na svoje plecia dosť značné rizika. Do akej miery ste vyhodnotili tieto rizika? Ako často ich vyhodnocujete? A ako chcete dohliadať nad týmito rizikami udržateľne? Um, ďalej, druhá časť mojej otázky. Keď eh, tento majetok sa stiahne z útovníctva, máte v pláne v niekedy eh, v skoršom štádiu alebo v neskoršom štádiu sa venovať takémuto kroku? Moja tretia otázka. Veľmi obrazne ste popísali, že v niektorých oblastiach došlo k, k úverovej kríze, ale keď sa znižuje dôvera a keď sa postupne keď sa pardon, zvyšuje dôvera, keď sa postupne vracia hospodársky rast do eurozóny, um, sú tu veľké obavy, že kríza sa zhorší, pretože banky nie sú schopné poskytovať úvery do takej miery, do akej ich žiada trh. Mm, teda ja sa chcem opýtať, do akej miery e, koordinujete svoje opatrenia s národnými bankami a ako si Európska centrálna banka predstavuje e, podnikať nejaké konkrétne kroky z krátkeho hľadiska v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem. Um, ako ste si všimli, e, hodiny na stene nefungujú, snažili sme sa ich opraviť. E, pán Triše, ja sa budem snažiť nezneužívať to, že hodiny alebo odpočítavadlo nefunguje. Budem sa snažiť byť stručný. Pokiaľ ide o postupné a včasné sťahovanie neštandardných opatrení, ktoré boli zavedené, tak e, tieto e, sa budú prirodzeným spôsobom sťahovať. E, Takto boli nastavené a okrem toho sú prepojené aj s prirodzeným vývojom na trhu. Keď sme zavádzali tieto opatrenia po, po tom, ako skrachoval Lehman Brothers, vtedy bola situácia na trhu úplne odlišná od dnešnej situácie a práve preto sme prijali niekoľko takýchto rozhodnutí. Vždy sme tvrdili, že postupne budeme stiahovať tieto neštandardné opatrenia. Chceme, aby sme takto riešili otázku toho, aby trh fungoval čo najprirodzenejšie a čo najlepšie. To sa nám zdalo ako vhodné rozhodnutie. Zdá sa, že aj národné orgány v tomto chápu naše postupovanie, pretože aj oni sami napokon navrhli takéto riešenie. Isté, že v jednotlivých krajinách boli odlišné postupy. Mm, ako viete, finančná situácia v niektorých krajinách je E, veľmi akútna. V iných krajinách zase to nebolo až také zlé. Je to odlišné v starej krajine a je potrebné sa prispôsobiť situácii v súhľade s okolnostiami. Teda podľa mňa nie je žiadny problém, e, čo sa týka riešenia vašej prvej otázky, a síce prepojenia medzi e, za Európskou centrálnou bankou a národnými orgánmi. Počer, pokiaľ ide o vašu druhú otázku, iste, že veľmi pozorne sledujeme situáciu. Ako som eh, už v úvode uviedol, nie sú žiadne signály, že by došlo k problému poskytovania úverov v značnej miere. Isté, že vidíme, že sa znížila ochota poskytovania úverov, najmä čo sa týka úverov, ktoré sú kratšie ako 5 rokov úvery na 5 rokov a dlhšie. Tu ešte stále vidíme navýšenie dispozičných úverov um, z mesiaca na mesiac. To sa dá vysvetliť um, viacerými dôvodmi, ale celkovo vidíme takýto vývoj. Teraz sa znižuje miera poskytovania úverov. Venujeme sa tomuto problému, snažíme sa sledovať, uh, čo ovplyvňuje tento vývoj. Vidíme, že aj dopyt po úveroch e, sa znížil a to je v podstate pravidelným úkazom po hospodárskom úpadku. Teraz e, už sme sa ocitli v, v pozitívnych číslach, tak povediac. E, už sa dostávame z hospodárskeho úpadku, ale ešte stále sme sa nepostavili celkom na nohy, ale musíme uznať, že predsa len postupne uh, sa dostávame e, na úroveň pozitívneho rastu. Po veľmi pozornej analýze tejto situácie vidíme, že kľúčom k riešeniu je dopyt. Konkrétne teda dopyt po úveroch. No a čo sa týka vašej poslednej otázky, ešte stále prebiehajú ťažkosti v tomto smere musíme byť na pozore. Je jasné, že ešte stále sme v situácii, ktorá si vyžaduje obozretnosť. Ešte stále eh, je dôležitým faktorom nepredvídateľnosť a neistota. Aj to musíme zvažovať eh, žiala ako prvok, ktorý musíme neustále brať do úvahy. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Karas. Ešte stále sa nám nepodarilo opraviť časovač, teda budeme sa musieť vrátiť k systému červenej a žltej karty. Pán Karas, e, e, veľmi krátka otázka, ak dovolíte, pán prezident Trišet. Rada minulý týždeň predstavila stanovisko k k dohľadu nad finančnými trhmi v Európskej únii, Európsky parlament um, okamžite zareagoval a uviedol, že je to stanovisko, ktoré nás sklamalo a nepodporíme ho. Ako sa k tomu stavia Európska centrálna banka k tomuto návrhu rady? To je moja prvá otázka. A druhá otázka um, v podstate my potrebujeme silnejší dohľad nad finančnými trhmi a to je opak tohto návrhu. Ale týmto sa vám druhé otázke. Pokiaľ ide o podiel zadlženosti v Európskej únii, boli plány v tomto smere, ale po konzultáciách sa to stiahlo z návrhu, Amerike sa to zaviedlo, ale tá úroveň definície je veľmi nízka. Aké prvky by ste vy do tohto kroku u nás v Európe. No a po tretie, v Uviedlo sa, že do roku 2014 sa majú zavádzať nejaké zmeny v eurozóne a v tejto chvíli Grécko okrem toho má veľmi vysoké čísla v oblasti národného deficitu. Ako sa staviate k tomuto úkazu? Ďakujem. K vašej prvej otázke ak sa nemýlim, tá otázka bola formulovaná dosť široko, pretože ste sa pýtali na to, aké má stanovisko Európska centrálna banka k balíku dohľadných orgánov, ktorý navrhla Rada. Isté, že parlament veľmi zaujíma táto problematika, avšak ako viete, E, podľa nás to nie je to úplne najlepšie riešenie z pohľadu Európskej centrálnej banky. E, v tomto hovoríme veľmi jasne. Avšak, keď vezmeme do úvahy um, citlivosť a komplikovanosť vzťahov medzi jednotlivými vládami v rámci Európskej únie. Myslím si, že predsedníctvo Švédska odvedlo v tomto smere dobrú prácu. Nie je to síce to úplne najlepšie riešenie, ktoré by sme si vedeli predstaviť, ale predsa len je to výsledok, s ktorým môžeme byť spokojní vzhľadom na e, veľmi komplikované okolnosti, v ktorých sme sa ocitli práve v zostavovaní tých výkonných orgánov v Európe. Hm, pokiaľ ide o leverage ratio, ktoré ste spomenuli, e, prebieha diskusia v rámci bazilejského výboru a tiež v rámci Rady pre finančnú stabilitu práve o tom, čo sa musíme ponaučiť, e, poučiť z tejto krízy. Chceme sa usilovne snažiť, aby sme predišli opakovaniu takejto procyklickosti. E, to je náš hlavný cieľ a okrem toho e, kapitálové požiadavky v zvládi so systémom e, Bazilej 2 je potrebné nastaviť tak, aby boli čo najlepšie naplánované, aby to nedopadlo tak, ako v prípade návrhu Bazilej 1, ktorý obsahoval rizika, ktoré sa týkali procesu sekuritizácie. Toto všetko je tiež veľmi dôležité a musíme, musíme to zvážiť. Okrem kapitálových požiadaviek, ktoré e, vychádzajú z hlavných rizík, návrh, ktorý, ktorý vychádza z toho, aby sa zaviedol podiel leverage ratio na rovnakej úrovni, je predmetom diskusie a ešte stále sa na tom pracuje. Za normálnych okolností by to nemal byť podiel, ktorý by fungoval v prvom rade, pretože v prvom rade by sme sa mali odvíjať od rizik kapitálového charakteru. Musíme sa snažiť predísť situácii, v ktorej by sme vytvárali pravidlá iba z, te, z tohto leverage ratio. Vaša tretia otázka sa týkala e, dvoch úplne odlišných konceptov. E, po prvé, jedno sa týkalo e, vstupu z Európskej únie a druhá sa týkala možnosti vstupu. Ehm, k tomu sa nebudem celkom konkrétne vyjadrovať, ale rád by som povedal, že situácia v Grécku je skutočne veľmi komplikovaná. Vieme, aké sú čísla, vieme, aké odvážne rozhodnutia bude potrebné prijať na to, aby sa táto situácia zlepšila, pokiaľ ide o daňovú politiku, ale aj o makroekonomickú stratégiu tejto krajiny. Teda Ehm, celkom iste situácia je neľahká, je potrebné prijať e, opatrenia a ja som si istý, že grécka vláda, ktorá dokáže predvídať a dokáže si uznať, že situácia je natoľko vážna, nebude zdráhať nebude sa zdráhať prijať takéto rozhodnutia. Ďakujem pekne. Rada by som pripomenula, že je nespravodlivé mm, žiadať o odpoveď e, počas troch minút, keď kladiete také rozsiahle tri otázky a potom môže dojsť tomu, že niektorí ľudia nebudú mať dosť času na to, aby položili vôbec svoju otázku. Ďalším rečníkom je e, pán Ferber. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán prezident Trišet, sú už nejaké náznaky, že banky, ktoré e, z Európskej centrálnej banky e, dostali likviditu a to v súvislosti so špekulatívnymi obchodmi že sa tieto operácie obnovia. Hovorili ste tu o úveromom nedostatku a na druhej strane o prístupnosti likvidity. Teda ja sa chcem opýtať, či predsa len neumožňujeme špekulácie, ktoré nás povedú do ďalšej krízy. Ehm, keby sa prijalo rozhodnutie, že sa musí e, zaviesť pôvodná miera likvidity, boli by ste za takéto opatrenia a ako by ste dosiahli, aby prostriedky, ktoré budú použité na zvýšenie likvidity, aby um, sa dostali e, k tým, ktorí budú žiadať o úvery. Dúfam, že moja otázka bola dostatočne stručná, pani predsednička. Much, Ďakujem pekne. Nuž, táto otázka je veľmi dôležitá. Musíme neustále zvažovať eh, my v Európskej centrálnej banke, ale všetky naše sesterské eh, národné banky, musíme spoločne vyhodnotovať, aké riziká sú spojené s opatreniami, ktoré boli prijaté v tých výnimočných okolnostiach, pretože sme boli v, na vrchole krízy. A teraz sa musíme rozhodnúť, či budeme príliš rýchlo stiahovať tieto opatrenia, alebo príliš neskoro. Musím veľmi jasne povedať, že neexistuje e, žiadne univerzálne riešenie. Veľmi často e, musíme sa mm, sporiadať s tvrdeniami, ktoré hovoria o tom, že je o mnoho väčšie riziko stiahnuť tieto opatrenia príliš skoro z fungovania ako príliš neskoro. Musíme Mm, sa snažiť iste, že nájsť e, tú najvhodnejšiu chvíľu, kedy budeme schopní čo najlepšie vyhodnotiť rizika. Preto je vaša otázka taká relevantná v tomto smere. Práve preto minulý týždeň sa prijalo rozhodnutie, ktoré sme prijali. Považovali sme za vhodné postupne a včas e, začať e, sťahovanie týchto vynimočných opatrení, ktoré boli zavedené aby som uviedol, že národným bankám eh, sme veľmi jasne povedali, že všetko, čo robíme, um, nerobíme preto, že máte pekné oči. Isté, že rada zohráva dôležitú úlohu a je Národné banky zohrávajú dôležitú úlohu v trhom hospodárstve. Musíte sa tejto úlohy ujať a prijať všetky potrebné rozhodnutia nechcem povedať, že všetko um, musia riešať národné vlády. A isté, že prijali sa opatrenia na národnej úrovni a to za účelom uh, ochrany spotrebiteľov a ochraniť aj trh. Naše analýzy v tejto chvíli ukazujú, že hlavným dôvodom pre ten vývoj, ktorý je na úrovni úverov, je v súvislosti s dopytom po úveroch. E, ale to neznamená, že nemôžem, nemusíme vyslať veľmi jasné posolstvo národným e, bankám a dozorným orgánom. A tí, ktorí si myslia, že nič sa neudialo, že postupujeme tak ako v minulosti, pretože trh sa opäť rozbehol, e, sa milia. Predišli sme hospodárskému úpadku preto, že sme dostatočne rýchlo a dostatočne odvážne zavedli Um, opatrenie, ktoré boli potrebné. Uh, isté, že boli sme to my, Centrálna banka, ale aj vlády uh, jednotlivých členských štátov. A kto to nechce uznať, tak sa míli, pretože dovolím si tvrdiť, že nemyslím si, že daňovník by dvakrát bol ochotný prijať takéto riziko na to, aby predišiel hospodárskému úpadku. Teda my sme museli dosiahnuť, aby systém bol čo najodolnejší v tomto smere. To bolo jednoducho neodmysliteľné. Oh, oh, Ďakujem. Ďalšiu otázku položí zastupca skupiny socialistov a demokratov, eh, pán Skikluna. Ďakujem pekne. Eh, pán Trišet, eh, z odpovedí na predchádzajúcu otázku by som rád vyvodil, že otázka, ktorá sa týka reverzibility, teda neštandardných opatrení a ich stiahovania. Všetky tieto opatrenia sú stiahnutelné, ale všetko závisí od načasovania takého kroku. Teda ak budete čakať príliš dlho, môže dojsť k tým ťažkostiam eh, v postupnom stiahovaní týchto opatrení. A ďalej, um, reverzibilita znamená, že aj samotné opatrenia musia mať takúto vlastnosť. V najhoršom prípade, keby ste zaujali túto unikovú stratégiu, môžete zastaviť tento proces, eh, keď sa ocitete v ťažkej situácii, ktorá by predstavovala tu ten najhorší eh, postup eh, ďalej. Nebude Európska centrálna banka čakať na to, aby národné banky prispôsobili svoju daňovú stratégiu na vývoj trhu. Isté, že je potrebné si priznať, že nemôže jedna inštitúcia na centrálnej úrovni riešiť problémy všetkých členských štátov, pretože sú také odlišné. Ale vidíte vy sám v tomto smere nejaké problémy? Ďakujem. Thank you very, very much indeed. I, uh, I would say that, uh... Ďakujem pekne. Táto vaša otázka je veľmi dôležitá. Ako som už uviedol, snažili sme sa prijať úsudok v súvislosti so situáciou, v ktorej sme sa ocitli, aby sme spojili to zlepšenie na finančných trhoch, ktoré sme zaznamenali a potom prijať príslušné opatrenia. Musíme sa snažiť dosiahnuť rovnováhu rizík, ktoré súvisia s príliš skorým vzťahovaním týchto neštandardných opatrení z obehu. Isté, že nechceme byť nejakým spôsobom zaujatí už vopred k takémuto kroku. Vaša prvá poznámka, ktorá bola veľmi relevantná, možno vychádzala z nebezpečenstva, ktoré je spojené s príliš neskorým vzťahovaním týchto opatrení z obehu. Ja súhlasím, že je tam nebezpečenstvo v takomto kroku, pretože to by znamenalo, že trhy by si zvykli na, na takúto pomoc a opäť by sme sa dostali uh, k otázke mm, zbytočných e, opatrení, ktoré by v podstate robili viac škody ako užitku e, samotným trhom. Musíme teda čo najlepšie načasovať takéto opatrení, stiahnutia týchto opatrení z trhu. No a ďalšia otázka či je reálne predpokladať, že sa ocitneme v pozícii, keď nebude možné siahnuť takéto opatrenia. Ja vychádzam z toho, že e, tieto opatrenia boli naplánované tak, aby umožnili ich stiahnutie. Ja si nemyslím, že e, niekto si myslí nič iné. Ja si myslím, že sa neocitneme v žiadnej pasci, ktorá by znamenala, že nie je možné stiahnuť tieto opatrenia z obehu. Isté, že keď sme prijímali takéto rozhodnutie, ocitli sme sa v situácii, ktoré sme nedokázali úplne predvídať budúcnosť. Vychádzame z našich poznatkov, e, ktoré získavame zo sledovania finančných a peňažných trhov. Ja si myslím, že tento proces e, sa nezastaví, pretože to vychádza zo samotnej podstaty týchto neštandardných opatrení, ktoré boli zavedené, pokiaľ ide o vlády členských štátov Mm, pozrime sa na to, čo sa deje v praxi. V mnohých prípadoch e, už dochádza k stiahovaniu podporných opatrení vlád. V mnohých krajinách e, banky už splácajú tie požičky, ktoré im poskytli vlády v ťažkých časoch e, aj formou napríklad podelových listov, akcií a tak ďalej. Teda už vidíme, že to, že trh e, už ozdravel. Aj to samo si vyžaduje postupné sťahovanie opatrení, ktoré boli zavedené. V mnohých prípadoch e, možnosť záruk pre strednodobé e, financovanie, ktoré bolo naplánované v prípade niekoľkých bank, ani nebolo využité, pretože trh už funguje zdravo. Teraz zdá sa, že vidíme, že úplne prirodzenou cestou e, prebieha postupné a paralelné sťahovanie týchto podporných opatrení, ktoré boli zavedené a už e, nie je potrebné nejakým spôsobom zasahovať do tohto procesu. Isté, že bolo by veľmi zlé, keby sme naďalej e, poskytovali um, takúto pomoc, ktorá už nie je nevyhnutná v dnešných dňoch. Ďakujem pekne. ak dovolte, rada by som sa vrátila ešte ku otázke komisie, ktorá sa zaberá rizikami. Predovšetkým, pokiaľ ide o tie analýzy, ktoré ste spomínali, rád by som vedel, ako toto bude fungovať v budúcnosti. Pokiaľ viem, existuje aj problém získavania dát o týchto rizikách. Rada by som vedela, ako ďaleko ste už v tejto práci, kto to vlastne robí a či existujú nejaké ponaučenia z tej práce, ktorú ste už vykonali. Začali ste už robiť nejaký nábor ohľadne toho, kto tam bude robiť e, v rámci ESRB. Myslím, že za tie 3 minúty máte čo povedať. Ďakujem. Ja veľmi pekne za túto otázku teraz sériu otázok. V prvom rade si myslím, že samotná koncepcia ESRB vznikla preto, aby umožnila úzku spoluprácu medzi orgánmi s tým, teda tými, ktorí majú volebné, teda hlasovacie právo, lebo v rámci ESRB existuje úzke previazanie na dozorný orgán. Takže si myslím, že bude veľmi dôležité zabezpečiť, aby všetky patričné informácie, ktoré sú v rukách všetkých, ktorí sú zúčastnení, na jednej strane je to centrálna banka samozrejme, a potom je tam dozorný orgán, alebo dozorné orgány, a tie sú aj na národnej úrovni, a tie tiež majú fungovať čo najlepšie. Takže veľmi jasné, že centrálne banky sa chcú zúčastňovať a chcú sa zachovať čo najprofesionálnejšie a preto sa treba sústrediť na mikrodozor, ale proste treba sa vyhnúť tomu, aby dochádzalo k nejakému zahlmievaniu zodpovednosti, aj pokiaľ ide o systémový aspekt. Pokiaľ ide o získavanie znalostí a informácií. Isté, pracujeme intenzívne na finančnej stabilite v rámci ECB a celkovo v centrálnych bankách. Je to totiž dôležitá právomoc, ktorú máme. A je tomu tak preto, lebo centrálne banky majú tiež svoj podiel v stredne až dlhodobých e, aspektoch e, toho, čo sa týka zaistenia cenovej stability aj finančnej stability a pretože centrálne banky sú nezávislé, tak sa pokladalo za vhodné, aby mali túto múdru inštitúciu k dispozícii, ktorá sa bude venovať systémovým rizikám bez toho, aby sa nahrádzali nejaké iné inštitúcie a ako som povedal, bez toho, aby sa zahmlievala zodpovednosť. Dovolte mi povedať, že veľmi úzko pracujeme na všetkých aspektoch, praktických aspektoch koncepčných aspektoch. A vlastne všade vo svete, hlavne v Európe samozrejme, že okrem toho máme aj ambíciu, aby sme tu mali jednotný trh, ktorý bude čo najlepšie fungovať a to je pre nás nesmierne dôležité. A chceme, aby to fungovalo na úrovni 27. A to je aj v rámci tej rizikovej rady, teda rady pre rizika. Takže No má samozrejme mať priestor preto, aby mo- sa dali čo najlepšie využiť tie vedomosti, ktoré pracovníci majú v rámci tých 27 centrálnych bank štátov EÚ. Čiže chceme zabezpečiť, aby sme mali nielen ECB, Európsku centrálnu banku, s jej know-how a s nahromadením znalostí, znalosti a ľudského kapitálu, ale vlastne okrem toho ešte aj tento rozšírený aspekt zodpovednosti, ktorý som spomínal. Viem, že parlament mal veľký záujem o toto hneď od začiatku. Ďakujem pekne, Silvi. Dobrý deň, pán predseda, ďakujem, že ste sem prišli. A ja ešte chcem zostať pri téme dohľadu pánovi Karasovi, ktorý eh, vyjadril široko zdieľanú víziu E, ktorú my tu v parlamente podporujeme. A chcem sa vás v tomto smere spýtať, v akom smere ide váš first best v tejto otázke a v práci, ktorú my máme vykonať teraz, keď rada predložila svoju víziu, aké sú prioritné prvky podľa vášho názoru, aby sa posilnila táto zložka dohľadu, pretože ste povedali, že je veľmi dôležité dať isté signály obyvateľstvu, pretože nie sme v biznise a my musíme mať systém, efektívny systém kontroly rizik. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Chcem zostručniť ten first best tak najjednoduchšie, ako sa dá. Pokiaľ ide o ECB, my sme vždy vyjadrovali názor, že centrálna banka e, e, veľmi blízka musí mať veľmi silné spojenie s istou mikrovíziou. To je ten najlepší e, model centrálnej banky, ktorá je izolovaná od tejto mikrovízie. A to sme hovorili veľmi dávno pred krízou, verejne to bola naša známa pozícia. Keď nám kládli otázky eh, v, v rámci výboru Dla Rozie, tak sme povedali, že BECB e je ochotná v krajnom prípade vykonávať aj funkciu arbitráže v oblasti mikrodohľadu nad bankami, finančnými inštitúciami, ktoré vykonávajú cezhraničnú činnosť v oblasti zóny eura, teda ECB, ako centrálna banka EU, zóny eura a nie ako európska inštitúcia na úrovni 27 krajín mohla mať túto funkciu, ale výbor pána Roziera to neakceptoval a samozrejme, ako to vy viete, nebolo to presadené ani na úrovni rady a komisie. Druhá Force Best, e, ktorú sme takisto e, si poznačili, e, bolo to, že vlastne v rámci týchto zodpovedných orgánov sme žiadali väčšiu mieru zodpovednosti na jednotnom európskom trhu. To sa týka všetkých 27 krajín a je jasné, že to, o čom sa rozhodlo, nezodpovedá našej First Best ECB. Ale tiež musím povedať, že si vysoko cením kapacitu Švédov dospieť k výsledku švedského predsedníctva, že prišlo k zblíženiu takých odlišných stanovisk. Tak toto si veľmi cením. Samozrejme, ja som pred parlamentom a viem, že parlament zohráva kľúčovú úlohu. O tom e, nepochybujem a preto práve odpovedám dobrovoľne na tie force best, na ktoré ste sa pýtali. Takže to je toľko, pokiaľ ide o ten mikrodohľad a rada teda to som odpovedala na to, čo ste si želali počuť odpoveď. Uh, Ďakujem pekne. Kate? Kate, aha. Ďakujem pekne. Uh, otázka. Ak dovolíte, pán Triše, mohli by ste sa vyjadriť k súčasnej sile meny eura voči iným menám. Hlavne e, mám na mysli tie oblasti, kam sa vyváža z eurozóny. Minulý týždeň bolo práve poukázané na to, že švedský model bol začiatku 90. rokov sú úspešný až potom, čo sa švedská koruna devalovala. A potom to proste viedlo k značnému nárastu exportu. Vzhľadom na silu eura momentálne vlastne to vedie k tomu, že export sa zoslabuje a toto môže byť problém. Mohli by ste sa prosím vyjadriť k sile eura a z hľadiska dlhodobej stratégie. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto otázku. Myslím, že vlastne sú tu dve otázky. Jednak je tá poznámka z vašej strany a potom otázka. Jednak euro versus iné e, meny s plavajúcim kurzom a potom aspekt jednotného trhu v rámci 27, kde sú tiež niektoré iné meny než euro. Takže pokiaľ ide o pozíciu eura ako jednej z veľkých silných mien s plavajúcim kurzom, tak pokladám za nesmierne dôležité a je to veľmi dôležité samozrejme, že americké orgány, teda orgány USA, opakovane sa vyjadrili v tom zmysle, že silný americký dolár je v záujme USA a samozrejme je to aj v záujme partnerov USA v rámci e, tejto rodiny silných mien, ktoré majú plávajúci kurz. Je to dôležité z hľadiska stability aj prosperity globálnej ekonomiky. Keď hovoríme o pozícii eura ako jednej z významných mien, chcem ešte doplniť, že pokiaľ ide o meny ktoré nemajú voľný plávajúci kurz na globálnej úrovni, predovšetkým meny nových krajín, teda rozvíjajúcich sa krajín, predovšetkým v Ázii, kde vlastne úroveň e, meny je povedzme nižšia aj v dôsledku rôznych krokov, aj intervencií, tak tam môžeme zaznamenovať postupný a celkom usporiadený e, postup posilňovania, zhodnocovania týchto mien voči euru. A je to jav, ktorý je tiež v záujme globálnej prosperity a stability. Teraz, pokiaľ ide o otázku vnútorného trhu a situácie v rámci neho, vzťahy kurzového charakteru sú tiež také, na ktorých máme veľký záujem, aby fungovali. Samozrejme, ide o to, aby žiadna, e, teda, žiadna krajina nechce mať až takú slabú menu ani v rámci jednotného trhu 27 v EÚ. A samozrejme máme tu rôzne situácie, s ktorými sa musíme vysporiadať, ale som si istý, že žiadna krajina nechce získať výhodu, ktorá by vychádzala z toho, že by tu bola nejaká nezdravá politika. A určite ani v prípade toho Švedska, čo ste uvádzali, nedošlo k niečomu takému nekalému. Ďakujem. Ďakujem pekne. Filip Lambert má slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pán Triše. Budem... Takže budem hovoriť po anglicky. Áno, sú to veci, ktoré nám v podstate vyvolávajú určité obavy v nás. A aj v tlači sa nedávno objavili informácie ohľadne fiskálnej úrovne, respektíve úlohy ECB. Banka akceptovala ako záruku alebo zálohu rôzne nástroje v rámtorne Asset Bank Securities, teda Nebolo nám jasné, ako ste ich hodnotili, určovali, ako ste určovali hodnotu týchto cených papierov, ktoré mali bankové aktíva. Čiže tieto potom, tie banky dostávali podporu a to vlastne vedie ku narušeniu hospodárskej súťaže v rámci jednotného trhu, nie? A je tu ešte aj otázka, či v rámci pôsobenia a pravomací ECB sa má takto pôsobiť. To bola otázka číslo jedna. Druhá otázka, možno bude ťažšie ju zodpovedať, ale podľa vášho odhadu, aká je veľká expozícia finančných inštitúcií v EÚ, teda aká je ich expozícia voči stratám, ktoré môžu nastať v roku 2010-2011. Koľko je to? E, pol bilióna, bilión alebo koľko? Ďakujem. Ďakujem za tieto otázky. Pokiaľ ide o tú prvú, mm, prv než vypukla kríza, pre nás teda pred 9. augustom 2007, tedy začali turbulencie, sme mali rámec záruk, ktorý bol otvorenejší než v iných centrálnych bankách, a akceptovali sme ako záruky nielen verejné listiny, ale aj súkromné. A na druhej strane Atlantiku, asi viete, nastali veľké zmeny a tam sa rozhodli v dôsledku krízy, že budú akceptovať aj súkromné cenné papiere. Fakt, že sme v EBS akceptovali aj tie súkromné požičky. To bolo v súlade s tým, čo sme rozhodli hneď na začiatku v rámci EÚ. A nie v podstate v dôsledku krízy. Pri kríze vlastne sme rozšírili rámec záruk, ale taktiež sme povedali, že sledujeme to riziko veľmi pozorne a nedávno ste mohli vidieť, že sme prijali opatrenia a rozhodnutia, ktoré odôvodňujú e, naše kroky, že sme sa naozaj chceli vyhnúť nenáležitým rizikám v tejto oblasti. Keď teda hodnotíme tieto bankové e, akcie, tak e, máme na to patričný centrálny systém, cez ktorý sa to prevádza a samozrejme, ak zhodnotíme, že treba niečo vylepšiť, tak to môžeme urobiť a aj sme to preukázali. Veľmi nedávno takéto vylepšenie e, vlastne má len niekoľko dní. Pokiaľ ide o tú expozíciu našich bank, hovorím teraz o bankách v eurozóne, teda expozícia týchto bank budúcim novým možným zhoršeniam situácie, alebo keď ide o odpisy, tak teraz sa dá povedať áno, buďme rozumní a buďme opatrní a obozretní, pretože tie čísla, ktoré sa prezentujú, sa aj menia a aj Medzinárodný menový fond príjma určité kroky. Čiže áno, musíme byť veľmi obozretní, pretože aj MMF znížil úroveň toho hodnotenia, ale ale banky už sú nie v tej, tej situácii ako predtým. Sú niektoré banky, ktoré sú vo veľmi dobrej situácii. A samozrejme, treba vziať do úvahy aj to, že teraz, hoci teraz momentálne hovorím o eurozóne, by pôvodné tzv. toxické aktíva možno podľa verejnej mienky by sa dalo povedať, že stále sa ešte zohľadňuje aj tá minulosť, že toto je ten hlavný problém. Ale nie je to tak. Hlavný problém, a to už sa hovorilo, spočíva v tom, že sme mali recesiu veľmi silnú, ale už sme v pozitívnych číslach. A je už celý rad úverových prostriedkov, ktoré sú odpísané. A to je už vlastne dobré. A preto môžem povedať, že bankový systém eurozóny ako taký vlastne v situácii, že už sa poskytli prostriedky a zisky sa už očakávajú a tieto v nastavujúcich rokoch prídu, najneskôr do konca budúceho roka a tieto budú primerané tomu, čo sa bude odpisovať v dôsledku toho, že ešte niečo bude dobiehať z hľadiska recesie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Nikolás Šuntis. Nech sa páči, položí otázku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska menová únia a euro boli zavedené takým spôsobom, že nie je žiadny e, požičkový mechanizmus pre krajinu, ktorý, ktorá sa ocitne v ťažkostiach. Ak krajina nie je členom Európskej únie, môže v takomto prípade buď zaviesť novú menu, alebo e, sa obratiť na Európsky menový fond. Ak je krajina členom Európskej únie, ale nie eurozóny, už sme o tom dnes hovorili, tak existuje požičkový mechanizmus, ale pre krajinu ako napríklad Grécko, ktorá je členom aj Európskej únie, aj eurozóny, neexistuje žiadny mechanizmus um, pôžičiek z Európskej centrálnej banky. Čo je v tomto smere potrebné podniknúť? Obchodné banky v Grécku požičiavajú od Európskej centrálnej banky s 1% a potom požičiavajú verejnému sektoru v Grécku eh, s úrokom 4%. Um, čo je nepriateľné. E, tieto súkromné banky zarábajú na takýchto praktikách a Európska centrálna banka ich v podstate ešte podporuje tým, že, že im zvyšuje likviditu. Ako to chcete riešiť? Hovorili ste o Grécku. Aké konkrétne odvážne opatrenia je potrebné zaviesť tejto súvislosti podľa vás? Predovšetkým nemyslím si, že je náhoda, že krajiny eurozóny nemajú nárok na nejaké výmožné opatrenia, čo sa týka finančnej pomoci, ako napríklad eh, ste uviedli Európsky medzinárodný menový fond, alebo pomoc, eh, ktorá súvisí s pladomou bilanciou eh, od samotnej Európskej centrálnej banky. Už len to, že krajina je členom eurozóny, znamená, že deficit bežného účtu tejto krajiny je automaticky refinancovaný už len tým, že krajina je členom eurozóny, teda už to je obrovská pomoc, e, ktorú získava táto krajina už len tým, že je členom eurozóny. A už to samo o sebe je obrovská pomoc. To je v podstate samozrejmá, ale veľmi dôležitá solidarita, ktorá panuje medzi krajinami, ktoré patria do eurozóny. A to napokon sa prejavilo niekoľkokrát za posledné obdobie. Ďalej, pokiaľ ide o opatrenia, a rozhodnutia, ktoré bude potrebné urobiť v Grécku, ja si myslím, že ehm, vyplynú zo, situ- zo situácie. Faktom je, že ak krajina A nie je to namierené na žiadnu konkrétnu krajinu. Vy ste sa pýtali ehm, na prípad jednej konkrétnej krajiny Grécka, ale ja by som povedala, že pre všetky krajiny bez výnimky je dôležité, aby dokázali zabezpečiť svoje súkromné úvery, ale aj úvery firmám tak, aby dokázali zabezpečiť udržateľnú stratégiu pre svoje verejné financie. Ak to totiž tak nebude, tak e, sa zniží miera dôvery aj na úrovni súkromného sektora, aj na úrovni verejného sektora. Ak bude takáto nedôvera v týchto dvoch sektoroch, tak to bude veľmi závažné. Isté, že e, cena refinancovania štátneho majetku, ak nie je takáto seba dôvera, pretože neexistuje žiadna stretodobá, dlhodobá systematická stratégia v oblasti finančnej politiky a daňovej politiky. Ako chcete zmierniť šírenie takýchto problémov? Trh totiž nemá žiadny dôvod eh, na seba dôveru iba a čo sa týka dôvery domácnosti a firiem. Ak štát sam o sebe nie je schopný to riešiť, tak eh, to je problém. Veľmi správne ste poukázali na to, že Štátna pokladnica je najlepším eh, ukazovateľom, aj keď eh, sa ocitne v problémoch. Znamená to, ak sa štátna pokladnica ocitne v problémoch, že všetky ostatné subjekty sa budú musieť refinancovať a získavať úvery za vyššiu cenu. Toto sú veľmi jednoznačné dôvody, ktoré sú potrebné na to, aby sa prijeli rozhodnutia v strednodobého a dlhodobého charakteru na riešenie tejto situácie. Hans-Peter Martin je, je ďalším rečníkom, ktorý položí otázku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Isté, že máte dosť práce, musíte sa vyrovnať s veľmi závažnými problémami. Pokiaľ ide o Grécko, v úvode ste dvakrát uviedli, že kritická podľa vás je táto situácia tejto krajine. Čo to presne znamená? Mohli by ste trochu konkrétnejšie popísať? Ako to vnímate? Zašli by ste až tak ďaleko, že je tu nebezpečenstvo, že dôjde k podobnému vývoju ako napríklad v Argentíne? Dokázali by ste si predstaviť, že Grécko kvôli čoraz e, častejším e, údajom by muselo opustiť eurozónu? To je prvá otázka. Druhá otázka. Keď sa pozriete na legislatívne návrhy na národnej, ale aj európskej úrovni, teda čo sa týka plánov eh, na riešenie problému, tak povediať, tieňových bank, ktoré fungovali nevrým spôsobom. Považujete to za dostatočné eh, takéto kroky, aby ste dostal pod kontrolu tento problém? A po tretie, myslíte si, rovnako ako mnohí pozorovateľia, ktorí tvrdia, že vaša stratégia zo strany Európskej centrálnej banky ešte stále sa bude musieť vyrovnať s vyhodnotením toho, či 442 miliard eur, o ktorých sa hovorilo, bude stačiť. To sa ukáže až koncom roka totižto. On the first point. K vašej prvej otázke aby som rád uviedol, že nikdy som v podstate nespomenul Grécko vo svojom e, úvodnom príspevku. Ja sám som sa nechcel venovať tejto téme, iba som reagoval na otázku, ktorá tu odznela. Island a Grécko boli súčasťou otázky, ktorá bola položená a ja som e, zareagoval na túto otázku. Tak ako je mojou povinnosťou, ja som nikdy nespomenul Argentínu. A ďalšia otázka, ktorá sa týka Grécka, um, povedal som, že to, čo hovorím, sa týka ktorejkoľvek krajiny, nielen Grécka je jasné, že v tomto konkrétnom prípade, ako napríklad v prípade Írska, sme sa ocitli v situácii, ktorá si vyžaduje konkrétne kroky. V prípade Írska e, boli prijaté veľmi neľahké rozhodnutia, ktoré prijala írska vláda a to veľmi správne. Pretože e, došlo k takýmto ťažkostiam a povedal som, že som si istý, že také isté odvážne a potrebné rozhodnutia sa budú musieť prijať, aj sa príjmu v prípade Grécka. Ale ešte raz opakujem, že tieto poznámky platia pre všetky krajiny, nie len pre Grécko alebo Irsko. Vieme, že táto krajina sa ocitla v ťažkostiach ale je dôležité uvedomiť si, že keď sa môžeme spolahnúť na dôveryhodnú stratégiu, strednodobú aj dlhodobú, je to dôležitý prvok, ktorý e, môže podporiť hospodársky rast a hospodárskú obnovu. Mm, pokiaľ ide o vašu druhú otázku, bola tá otázka, ktorá sa týkala tieňových bank. Nuž, na globálnej úrovni, na európskej úrovni, ale aj na úrovni bazilejského výboru sa snažíme predísť tomu, aby sme sa opäť ocitli v pasci týchto tieňových bank. Je to anomália, ktorá bola jedným z hlavných spúšťačov drámy, ktorú sme zažili nedávno. Všetci sa veľmi snažíme predísť takéto anomálii v budúcnosti to znamená, že ignorovať rizika finančných institúcií iba preto, že je nedostatok e, informácií o tom, čo presne sekuritizácia znamená. Pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré sme prijali, nuž, no musím sa priznať, že Európska centrálna banka a aj Eurosystém, tak povediac európsky tým eurozóny, rovnako ako všetky ostatné centrálne banky na svete, eh, teda naše eh, sesierské inštitúcie v Spojených štátoch, eh, prijali rozhodnutia, ktoré boli neľahké. Zareagovali sme takým spôsobom, ktorý bol odvážny, rýchly, ale bez toho, aby sme stratili tú ručičku na našom kompase, ktorou je predovšetkým cenová stabilita, dlhodobá cenová stabilita a tiež splnenie inflačných očakávaní. Mm, hovorím to skutočne s hrdosťou. Nám sa podarilo zachovať eh, stabilnú úroveň inflačných opatrení v súlade s našimi cieľmi ehm, menej ako 3%, ale zhruba 2% dlhodobo. E, počas zaplnenia tejto ročnej operácie, ktorú ste spomenuli, táto operácia má pokryť e, potreby, ku ktorým dôjde, ale aj zabezpečiť dôveryhodnosť. My veríme v funkčnosti tohto opatrenia nielen preto, že sú isté očakávania, ktoré sa do nás vkladajú, ale aj preto, že je to výnimočný spôsob zachovania dlhodobej a strednodobej udržateľnosti a rozvoja a prosperity. A počas krízy nám takýto nástroj veľmi pomohol, ale pomohol nám aj v predchádzaní uskutočňovania rizika. E, to isté, že v časoch krízy a bezprostredne po páde Lehman Brothers bolo veľmi potrebné. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Slavomír Nitres. Ešte raz by som chcela požiadať poslancov, aby nekládli tri otázky, pretože nie je možné ich odpovedať za, na ne odpovedať za tri minúty a môže dosť tomu, že ostatní poslanci nebudú mať priestor na to, aby položili svoju otázku. Mm, Ďakujem pekne. Nebudem klásť otázky, ktoré už boli zodpovedané. Chcel by som sa spýtať, čo si myslíte, pokiaľ ide o časový horizont a časové hľadisko o dohľade nad inštitúciami? My nemáme spoločný trh bankový a mm, niektorí majú takú lokálnejšiu perspektívu, niektorí takú širšiu, ale tieto trhy sú dominované E, medzinárodnými inštitúciami. Nevidíte tu nebezpečenstvo, pokiaľ ide o finančnú kontrolu? Nazdávate sa, že finančná kontrola, najmä pokiaľ ide o sprostredkovateľskú činnosť, nemôže prinášať, prinášať sebou riziko destability a destabilizácie miestnych trhov, najmä v tých krajinách, e, ktoré sú ovládané E, medzinárodnými inštitúciami, ktorých sídla sa nachádzajú mimo krajiny? Ďakujem. Thank you, thank you very much. Ďakujem pekne za vašu otázku. Nož, e, zdá sa mi, keď sa pozrieme na skutočnosť, aká je situácia mimo eurozóny v členských krajinách Európskej únie, to, že v mnohých prípadoch, e, aj v prípade, na ktorý sa pýtate, veľká časť bankového sektora bola zastúpená predovšetkým zahraničnými inštitúciami. To zohrávalo dôležitú úlohu, ktorá pomohla stabilizovať situáciu, pretože tieto banky boli schopné získať e, likviditu svojich materských spoločností, keď eh, sme začali tento proces, potom ako sa kríza prehlbila, a keď sme začali zavádzať také neštandardné opatrenia, o ktorých som už hovoril, eh, tak v rámci eurozóny sme pomáhali bankám, najmä v strednej a východnej Európe, a hovorili sme týmto bankám, aby poskytovali eh, naďalej likviditu a zvyšovali stabilitu aj na všeobecnej úrovni, ale vzhľadom na to, že nesú zodpovednosť e, vo svojej vlastnej skupine, ale aj v strednej a východnej Európe. Bolo to súčasťou e, nášho posolstva, ktoré sme vtedy predniesli týmto bankám a ešte stále ich informujeme v tomto istom zmysle. Pokiaľ ide o dopad nových orgánov a načasovania, to bude iste úplne závisieť od rozhodnutia parlamentu. A pokiaľ ide o dopad takéhoto rozhodnutia na situáciu, nemyslím si, že je potrebné mať obavy, ktoré naznačujete podľa mňa. To bolo dostatočne vyrovnané a nemyslím si, že by ste sa mali domnievať, že nesprávne nespravodlivé fungovanie týchto orgánov eh, by bolo niečo, čo by sme sa mali báť eh, v súvislosti s vašimi, vašou krajinou napríklad a krajinami Strednej a Východnej Európy. Ďakujem pán Leinen. Ďakujem pán prezidente. Na úvod by som raz dôraznil, že Európska centrálna banka eh, v tejto kríze konala veľmi rozvážne a veľmi pokojne a Stabilizácia je dôsledkom aj takéhoto konania, pokiaľ ide o systémové rizika. Finančný trh je veľmi rozrastený e, z trojnásobného e, množstva HDP sme sa posunuli na 11 násobok za roky 2007-2010. Myslíte si, že by sme sa mali opäť posunúť na úroveň z roka 2000? A čo si myslíte o návrhoch, ktoré počúvame z Ameriky, um, opatrenia na oddelenie v rámci bankového sektora. Kríza totiž viedla k tomu, že niektoré banky sa stali ešte väčšími a sú tam ešte väčšie rizika pre štáty a nie menšie rizika. Keď hovoríme o systémových rizikách, s tým predsa súvisí aj rýchla a jasná um, bilancia pretože podľa mňa súčasť problémov e, je v tom, že nie všetky riziká boli na úrovni bilancie a niektoré banky jednoducho nemali dôveru a aj e, vysoká likvidita centrálnych bank nebola schopná nič zmeniť na tejto situácii. Čo si o tom myslíte? You Ďakujem pekne za vašu otázku a za vašu poznámku ktorú ste spomenuli v úvode, pokiaľ ide o systémové rizika. Pýtali ste sa na to, či zmenšovanie finančných trhov, e, teda inštitúcií, bank a ďalších subjektov na finančnom trhu je niečo, čoho by sme sa obávať. Mm, ja si myslím, že musíme sa pozrieť na túto otázku zo všetkých uhlov a v rámci Rady pre rizika sa musíme pozrieť na situáciu systémovej stability. Musíme zohľadniť e, mm, tú nepríjemnú skúsenosť z minulosti. Mm, pokiaľ ide o zvažovanie všetkých e, možných javov, ktorý môže dôjsť Ehm, aby som nadviazal na to, čo ste práve uviedli. Keď sa pozriete na roky 2007 miera derivatív, ktoré neboli pokryté, ehm, sa zvyšila sedemnásobne za 7 alebo 8 rokov. Áno, to je zaražajúce, Čo môže byť dôvodom takejto štrukturálnej zmeny v takomto rozsahu? Takúto otázku si musíme položiť. Netvrdím, že by sme mali okamžite uzavrieť v tom zmysle, že je to um, abnormálny jav, že ten uh, vývoj bol príliš, príliš rýchly a musíme zasiahnuť. Ja si myslím, že sa musíme pýtať, čo k ňomu viedlo. Musíme si takúto otázku klásť aj systematicky. Ja som si istý, že práve na európskej úrovni by, si, by sme si mali krá, klásť takúto otázku, ale aj na e, úrovni globálnej musíme viesť dialog o týchto otázkach. Tak by som povedal aj o inštitúciách, ktoré sú zamerané na vysokú pakovosť. To sa zvyšilo 16 za obdobie, o ktorom hovoríme musíme sa pozrieť na to, či k tomu dochádza a či to nie je faktor stability alebo nestability. Musíme si jednoducho klásť takúto otázku a tiež sa snažiť nájsť na ňu odpoveď. Myslím si, že nemali by sme urýchlenie sa uspokojovať s nejakou odpoveďou. Musíme to veľmi pozorne preskúmať, veľmi profesionálne, ale aj veľmi podrobne pokiaľ o inštitúcie. Uviedli ste, že niektoré sa veľmi rýchlo rozrastajú a je na túto otázku sa musíme pozrieť veľmi pozorne. Mm, myslím si, že riešenie, ktoré by znamenalo, že by sme zavádzali nejakú hranicu e, maximálneho rozrastu takýchto inštitúcií. Podľa mňa to je príliš urýchlené rozhodnutie, pretože tento fenomén je veľmi úzko prepojený aj s ostatnými ukazovateľmi na, na trhu je potrebné analyzovať tento vývoj a to veľmi systematicky a profesionálne. Ja si myslím, že v tomto prípade predovšetkým sa musíme zamerať na inštitúcie, ktoré sú prepojené a musíme analyzovať na systémové riziko, ktoré predstavujú tieto inštitúcie a ak to bude potrebné, musíme navýšiť ich dôveru, pretože tieto inštitúcie si musia uvedomiť, že nesú systémové riziko na svojich pleciach. A po druhé, pokiaľ dôjde k tomu, že napriek dôvere, ktorá bude prejavená na to, aby sme predišli takémuto riziku, keď dôjde k zručeniu týchto inštitúcií, potom je potrebné umožniť zlepšenie právneho základu takýchto veľkých a medzinárodne prepojených inštitúcií na to, aby sme znížili nebezpečenstvo pre celý tento systém, ale aj pre všetky ostatné odvetvia. Musíme sa snažiť pracovať na tomto systéme ako celku a na jeho odolnosti, pretože je systémovo prepojený so všetkými inštitúciami a to úzko súvisí aj so zraniteľnosťou eh, celého tohto systému. Um, Liana Ivanova. Pani Liana Ivanová, eh, ďakujem pekne, pán... Ďakujem, pán Triše, že ste tu s nami. Mám dve kráté otázky. Poprvé, stratégie úniku a tie, tak povediať, červené vlaky, ktoré ste spomenuli, a to fiskálne nerovnováhy. Keď vezmeme do úvahy, že mnohé krajiny Európskej únie sa ocitli v veľkých dlhoch a rastie ich rozpočtový deficit, ako si myslíte, že e, toto navýšenie likvidity ich ovplyvní a aká bude politika Európskej centrálnej banky namerená na tieto zadlžené krajiny, ak už e, nebude možné poskytovať likviditu na úrovni ako v minulosti. Moja druhá otázka e, sa týka krajín, ktoré nie sú členom eurozóny. Myslím si, že je dôležité, aby Európska centrálna banka, e, štáty eurozóny, ale aj komisia podporovali proces hospodárskej a menovej integrácie, najmä v kontexte hospodárskej a finančnej krízy. Mm, v tomto smere sa chcem opýtať, ako chce Európska centrálna banka podporovať úsilie krajín, ktoré nie sú členom eurozóny, aby sa stali členom eurozóny, najmä v prípadoch, keď sa dá dokázať dobrá fiskálna disciplína v minulosti, aby sme dokázali týmto krajinám, že sa uberajú správnym smerom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za otázky. K prvej by som povedal, že máme v rámci ECB ozaj taký pocit, že je nesmierne dôležité zachovať udržateľnú stratégiu fiskálnej politiky aj v stredodobom, aj dlhodobom horizonte. Som veľmi rád, že tento pocit zdieľa aj ECOFIN, a ako viete, bolo prijatých viacero rozhodnutí aj na poslednom zasadnutí ECOFINu a vlastne presne tam sa tie rozhodnutia uberajú. Vlastne podporujeme komisiu v jej úlohe, je to ťažká úloha a komisia si počína dobre, zaozaj veľmi náročných okolností a naozaj veľmi silne podporujeme cestu, ktorú si komisia vybrala a a rozhodla sa vlastne uberať touto cestou na základe rozhodnutí exekutívy. Takže my to podporujeme. Podporujeme, aby sa implementovalo to, čo bolo rozhodnuté a teda je dôležité prijať správne rozhodnutia aj v nastávajúcich týždňoch. Pokiaľ ide o rozšírenie eurozóny, dovolte mi povedať, že to vidíme ako veľmi dôležitú vec. Samozrejme, treba hľadať cestu k konvergencii a súvisí to aj s uplatňovaním Lisabonskej zmluvy. A myslím, že všetky vlády zdieľajú názor, že treba rešpektovať princípy a aj literu zmluvy a je nesmierne dôležité pre krajiny, ktoré vstupujú do eurozóny, aby boli v plnej miere pripravené. Je to v záujme ich vlastnej prosperity, pretože ak nebudú pripravené, potom len budú mať v rámci eurozóny ťažkosti. Takže preto je dôležité aj pre eurozónu, aby aj naďalej pokračovala v tej istej ceste a udržala si svoju kredibilitu. Takže takto na to nazeráme my. Ďakujem. Ďakujem pekne za SND pán XM. Ďakujem pani predsednička a ďakujem aj vám, pán Trišec, za to, že e, nám dávate tieto informácie a odpovedáte na naše otázky. Ako všetci dobre vieme, nezamestnanosť v Európe stále narastá, zamestnanosť výrazne poklesla. Teraz z mnohých krajín prichádzajú signály, že situácia sa má zvrátiť. V niektorých sektoroch, kde sme začali vidieť, ako e, sa začalo pribrzďovať narastanie nezamestnanosti, predsa len si myslím, že e, táto nezamestnanosť môže ešte mať dopad na túto krízu a nakoniec kríza často nakoniec postihne e, pracovný trh a potom vedie e, k problémom na, e, pri vzdelávaní. Obávame sa, že ešte budeme mať vysokú mieru nezamestnanosti. Ako by bolo z hľadiska ECB možné zastaviť túto krivku nezamestnanosti, eventuálne jej pokles? Aké adekvátne spôsoby vzdelávania by ste navrhli? V prvom rade chcem povedať, že máte úplnú pravdu keď nazeráte na súčasnú situáciu a tie ťažkosti. To je vlastne ešte dobiehanie tej recesie, ktorá e, vlastne vytvárala podmienky pre zvyšovanie nezamestnanosti. Ešte stále vidíme, že narastá tá nezamestnanosť, hoci už sme naspäť z čiernych číslach, tých pozitívnych. A ešte ani to ale zatiaľ nestačí, aby to dobiehanie recesie sme v tejto chvíli potlačili. A isté, že z hľadiska dôvery je to negatívum a treba s tým niečo robiť. Samozrejme, treba hľadať akékoľvek iné prvky, ktoré posilnia dôveru v eurozónu aj v Európu ako takú, aby sme vlastne potom mohli aj z tohoto ťažiť, z tej vyššej dôvery. Pokiaľ ide o zamestnanosť, pokladáme to za taký všeobecný princíp, že štrukturálne reformy, ktoré v zásade boli rozhodnuté Európou na všetkých exekutívnych úrovniach, toto vlastne umožní, aby sme mohli byť aktívnejší, dynamickejší, aby tu bolo viac pracovných príležitostí, a to platí aj v súvislosti s Lisabonskou agendou, ktorá, ktorú vlastne prijali viaceré vlády. A sme vlastne už vnútri, v rámci celých súborov, ktoré spadajú do Lisabonskej agendy, tak samozrejme tam veľká dôležitosť sa pripisuje aj vzdelávaniu. Sme znalostná ekonomika a vlastne týmto smerom sa budeme uberať ešte viac. A tu súvisia s dielou práce na globálnej úrovni a preto dobré, kvalitné vzdelanie, vedomosti, patričná odborná príprava, toto bude zohrávať stále vyššiu úlohu. Budeme sa čoraz viac špecializovať, aby sme dokázali lepšie predať služby aj tovar. Čiže budeme sa hlavne sústredovať na vysokú pridanú hodnotu, na technologickú vyspelosť aj v oblasti tovarov, aj služieb. A toto si zaslúži našu patričnú pozornosť. Samozrejme, vo viacerých krajinách momentálne e, dochádza k reformám aj na pracovnom trhu a to je veľmi dôležité. Treba posilňovať vytváranie nových pracovných príležitostí. Ďakujem. Peter Simon. Pán prezident, v časoch, keď sa musíme zamyslieť nad bojom proti súčasnej kríze alebo zabranení novej kríze, už eh, si ostatní mm, rozmýšľajú o tom, eh, ako sa vyrovnajú s krízou, ak by k nej opäť došlo a ako by sa vysporiadali so zrútením inštitúcií, ktoré majú mať dohľad. Eh, iste predseda predstavenstva pana Kermana Nemeckej banky, ktorá pred, nie, ktorý pred niekoľkými týždňami predstavil návrh zamyslieť sa nad tým, zriadiť fond, ktorý už teraz súkromné inštitúcie, banky, ale aj verejný sektor, tak povediať, by si šetrili pre prípad, keby opäť došlo k podobnej kríze na verejnosť, vo verejnosti v Nemecku e, to vyvolalo dosť rozprúplné reakcie a pobúrenie. E, údajne by sa nemalo spomínať to, že inštitúcii, ktoré e, už zaznamenávajú zisky, aby boli schopné socializovať svoje straty, keby k ním došlo. Ďakujem pekne za váš názor k tejto veci. Uh, v prvom rade je nesmierne dôležité opäť spomenúť, že celý systém má byť odolnejší a z tohto hľadiska sa snažíme príjmať veľmi obozretné opatrenia. A napríklad žiadame so všetkou úctou vo vzťahu k súčasnej situácii, ktorá je ešte stále ťažká, náročná, ale myslím, že už v roku 2012, taký náš pocit, dopyt kapitálu pre finančné inštitúcie bude ešte dôležitejší, pretože každá inštitúcia bude odolnejšia aj sama o sebe. Takže celá táto myšlienka, že sa dá bokom, povedzme, časom to, čo je pozitívne a že tie peniaze môžu byť v dispozícii potom niekedy, keď prídu ťažké časy. To sa mi zdá celkom prirodzené. Takže taktiež predpokladáme nejaké anticyklické opatrenia, ktoré nám umožnia, aby sme v rámci Bazilia 2 tiež dali bokom na systémovej úrovni v každej jednej inštitúcii to, čo bude náležité, vhodné a pritom, aby teda tá inštitúcia sa dokázala v budúcnosti vysporiadať s ťažkosťami. Čiže musíme požiadať vlády vopred, ex ante, aby dali bokom to, čo môže byť potrebné, keby niekedy nastal takýto problém. A toto je samozrejme vec, ktorú sa musia zaberať parlamenty. A ako som povedal, ja naozaj mám ten pocit, hľadiska existujúcej súčasnej situácie, že málo pravdepodobne, že daňoví poplatníci by dvakrát boli ochotní brať na seba to riziko, ktoré prevzali v súčasnej kríze. Nechcem naznačovať, že je to práve ten najúžitočnejší spôsob, ako sa rieši táto situácia teraz, ale najprv samotný systém musíme urobiť takým, aby bol odolnejší. A nebolo ešte ďalej potrebné, aby tak výrazne vstupovali do toho ozdravovacieho procesu daňoví poplatníci. Čiže ide o to, aby ten systém bol odolnejší a menej krehký. Oveľa menej krehký, aby nastala situácia, kedy by musel daňový poplatník znova do toho takto vstúpiť a zachraňovať, hoci úplne to nechcem vylúčiť, že raz by nebodaj taká situácia mohla vzniknúť. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Pán Triše, e, v rámci eurozóny sú krajiny, ktoré sa začínajú už obnovovať, napríklad Španielsko, kde absencia reforiem vlastne odsúdi k tomu, že ešte v nastávajúcich mesiacoch alebo rokoch ostanú v recesii. Vo Francúzsku napríklad eh, požičky na doma, pre domácnosti už rastú, ale vo Španielsku ešte nie. Eh, Rôznorodnosť scenárie v Európe poukazuje na to, že to, čo platí teraz, nemusí platiť do budúcna. Takže vlastne aj monetárna politika, ktorá sa uplatňovala, môže začať škodiť. Napríklad v niektorých európskych krajinách, Nemecko, Francúzsko, už sa začalo e, vnímať, že inflácia začína sa dostávať do pozitívnych čísel. A zatiaľ, čo treba z Portugalsko ešte stále v situácii deflácie. A toto môže mať z hľadiska monetárneho dosť negatívny dopad. Hlavne keď porovnávame s francúzskou a nemeckou ekonomikou. Vidíme tu aj určité reštriktívne kroky. Takže ako riešiť tento problém v deflačných krajinách. Existuje nejaký plán centrálnej banky, Európskej centrálnej banky, alebo bude pokračovať v tom istom politickom programe, aký uplatňovala doteraz. Ďalej otázka transparentnosti. Myslím, že transparentnosť práve posilňuje nezávislosť a si myslím, že netreba hľadať nejaké iné spôsoby, ktoré by tomu bránili. Čiže možno aj na základe praxe, ktorá funguje v centrálnom rezervnom systéme v Amerike alebo v Japonsku a podobne, by bolo zaujímavé zvýšiť treba transparentnosť aj pokiaľ ide zasadnutia centrálnej banky. Samozrejme, je nevyhnutné, aby ste hovorili o nacionalistických interpretáciách transparentnosti, ale samozrejme chcem povedať to, že všetci sme na tej istej lodi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše poznámky. V prvom rade, teda prvá je postreh. My sme v jednej spoločnej menovej únii. A toto je vlastne posolstvo aj pre vás, aj pre kolegov, ktorí kladú otázky o vstupe do eurozóny. Vstup do eurozóny znamená, že chápete, že už sa potom pohybujete jednotnej menovej zóne. Samotné euro je proste mena, čiže nemáme dve rôzne eura, máme jedno euro, či na to pozrieme z Japonska alebo z Ameriky. To je stále to isté euro. Čiže má len jednu kredibilitu. Máme len jednu rokovú sadzbu. Máme len jeden kurz eura. Hej? Samozrejme, že je tu inštitúcia, ktorá zodpovedá za dôveryhodnosť eura za jeho cenovú stabilitu v eurozóne ako takej. 330 miliónov ľudí, 16 krajín, čo je porovnateľné s USA. A nikto si nemyslí, že USA si koriguje svoju menovú politiku podľa požiadaviek e, Kalifornie alebo Floridy alebo Wyomingu. Menová politika USA sa tvorí pre, celý, pre celé Spojené štáty. Čiže aj my to robíme pre celú eurozónu na našom kontinente, kontinente a v podstate aj rozdimenziou dimenziou je to zhruba toľko ako USA. Samozrejme, monetárna politika je tá istá. Je vytvorená pre, vzájomné stability a prosperity 330 miliónov ľudí a Samozrejme, popri tom sú aj národné rozhodnutia, ktoré sa týkajú fiskálnej politiky, menovej politiky, z hľadiska monitorovania týchto finančných tokov a finančných aktivít v rámci jednotlivých štátov a tak ďalej. A opäť chcem povedať, že vlastne celý záber toho, čo sa dá uskutočniť cestou národnou to je to značný podiel, dosť široký záber toho, čo jednotlivé štáty môžu robiť. A treba ale chápať dôl, dôležitosť toho, aký je ten národný rozmer v súvislosti s fiskálnou politikou napríklad. Máme e, ten jav, že e, jednotlivé štáty na seba navzájom dohľadajú. Hej? Peer surveillance je to známy jav v angličtine. Takže to súvisia aj so štruktúrálnou politikou. A pokiaľ je o transparentnosť, dovolte mi povedať, že sme prvá centrálna banka na svete, ktorá publikuje v reálnom čase úvodné vyhlásenie 5-6 strán, kde detálne vysvetľujeme, zdôvodňujeme rozhodnutia Rady guvernérov. Toto neexistovalo prvne vznikla ECB. Vlastne sme transformovali celý spôsob, ako sa dá nazerať na transparentnosť. Už vtedy, keď sme boli vytvorení. My sme prvá dôležitá centrálna banka, ktorá zavádza tlačové konferencie okrem, teda okamžite po rozhodnutiach Rady guvernérov. Toto zavedol ešte Wim Duisberg, môj predchodca, a toto je tiež spôsob, ako sa stať čo najtransparentnejším v reálnom čase, okamžite po prijatí rozhodnutí v Rade guvernérov sa urobí tlačovka. Čiže vám proste hneď môžeme e, odpovedať, e, aká je naša diagnóza, situácia, prečo také a také rozhodnutia a tak ďalej. Myslíme si, že nie je vhodné spomínať jednotlivé hlasy, ak teda dôjde k takej situácii, že sú jednotlivé hlasy pri hlasovaní. Myslím, že je dôležité zohľadniť, že máme 16 rôznych krajín v eurozóne a každý člen e, Rady guvernérov má za úlohu chrániť záujmy príslušného kolégia. Ďakujem pekne. Danita, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Pán pre- prezident, pokiaľ ide o výstupnú stratégiu, to určite je vlastne celý rad krokov, ktorý nám umožní opustiť tie neudržateľné menové aj rozpočtové a iné opatrenia. Určite tam je potrebná patričná koordinácia a tým sa dostávam zase ku fiskálnej a monetárnej stránke, ale rada by som sa na to pozrela troška z iného uhla než kolegovia. Viem, že táto kríza má dosť veľký dopad na rôzne hodnoty v rámci členských štátov. Niektoré sa z toho pozviechávajú rýchlejšie než iné. Takže ten timing je dosť, teda to načasovanie je dosť rozličné vo vzťahu k jednotlivým členským štátom. A práve v tomto zmysle si myslím, že ten monetár, tá monetárna výstupná politika by mala ísť hneď po fiskálnej. A to sa týka splatenia tých verejných dlžôb a rast úrokových sadzieb. Do toho spadá tiež. Čiže otázka. Myslíte si, že vlastne ukončenie pôsobnosti týchto mimoriadných opatrení, teda že nastane v blízkej budúcnosti a že teda dá sa uskutočniť tak, aby sa to nechápalo ako príprava na zvyšovanie úrokových sadieb. Pretože ak príliš rýchlo budú rásť tieto úrokové sadzby, tak by to ešte posilnilo euro a podkopávalo by to obnovu. Druhá otázka v tomto kontexte. Vidíte v ECB, e, že by tam mala byť potreba nejakého plánu na koordináciu tejto výstupnej fiskálnej stratégie, aby vlastne tá monetárna stránka mohla prebehnúť čo najhladšie. Respektíve, aký by mal byť inštitucionálny rámec tejto koordinácie pre fiskálnu oblasť, pretože ten menový exit, tá menová výstupná stratégia bude určite závisieť od tej fiskálnej stránky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Mám niekoľko poznámok. V prvom rade, ako ste povedali, Neexistuje nejaká jedna, jednotná koncepcia fiskálnej politiky z hľadiska výstupu. Hej? Exit policy. Takže myslím, že veľmi dobre sa nám to darí, práve modelovo priam. Takže sú zase subjekty, ktoré sú veľmi zaťažené dlhom. A napríklad Jirsko začalo už s tým, s tou svojou výstupnou stratégiou, Takže niektoré plánujú až v roku 2001, niektoré ešte v roku 2010. Takže áno, Írsko napríklad začalo a viac menej bolo rozhodnuté na návrh komisie, že by sa vytvoril súbor náležitých politických koncepcií na úrovni rôznych vlád. Čiže tu vychádza práve z koncepcie fiskálnej výstupnej stratégie. Pokiaľ ide o koncepciu podpory pre finančný sektor. Ako som už povedal, ten výstup už začal. Značná podpora pre finančný sektor, a toto si nemilme prosím s fiškálnou politikou ako takou, čiže ide o rekapitalizáciu pre banky, garancie pre strednodobé refinancovanie, E, poisťovacie otázky a tak ďalej. Čiže toto všetko už bolo naplánované ako súčasť našich neštandardných opatrení, ktoré mali na pomoc riešeniu tej neštandardnej situácie. A malo pomôcť e, na trhoch, aby sa vrátili do normálneho chodu. A toto je súčasťou celého toho nášho balíka za účelom zlepšovania situácie na trhu. Takže celý súbor rozhodnutí, ako som povedal, máme tu nekonvenčné rozhodnutia pre nekonvenčné situácie. Minulý štvrtok, a to už som hovoril, sme vlastne zvážili, že úroková miera je náležitá, správna, adekvátna. A začíname postupne sťahovať tie opatrenia, ktoré sú tie mimoriadne opatrenia a nebude to mať dopad na úrokovú mieru. Nie je našim zámerom pre... Teda v súčasnosti nechceme nejaké signály vysielať ohľadne zmeny v úrokových sadzbách. Ak vznikne potreba upraviť našu monetárnu politiku, tak to urobíme, pretože chceme zachovať strednodobo a dlhodobo cenovú stabilitu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Jury. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Pán prezident, som veľmi rada, že už v úvode ste hovorili o strednej a východnej Európe, aj v tom zmysle, že to vyzerá, že vlastne situácia sa stabilizuje a všetci vieme, že vlastne ešte vo svetovom globálnom, e, globálnej miere je tu ešte dosť problémov. Asi si spomínate, pred troma mesiacmi som sa vás pýtala, e, či po, v rámci eurozóny vlastne centrálna banka robila nejakú svapovú operáciu a vy ste vlastne odpovedali tak ako teraz, že s veľkou pozornosťou sledujete, čo robia banky v regióne a žiadali ste ich, aby si zabezpečili trhovú likviditu. Ak sa pozrieme na situáciu teraz, hlavne v súvislosti s Maďarskom, sa sťažujú aktéry na trhu, že ešte stále nemajú prístup ku úverom. Takže ako prosím, ste vy spokojení s likviditou, respektíve banky sa sťažujú, že to, čo bolo rozhodnuté z hľadiska kapitálových požiadaviek VU, e ich neuspokojuje. Kým na západe, západnoeurópskej časti EÚ dostali balíky značný kapitál, zatiaľ vo východnej a strednej Európe sa toto viac menej nedialo. Iba troška sa ako prispelo na záchranu bank a ak by nastal vyšší dopyt po kapitále, tak ľahšie naši kolegovia v západe na zných bankách to budú ľahšie realizovať. Ale potom vlastne ale stredné a východoeurópske banky ťažko s tým budú môcť e, nejak riešiť situáciu, lebo nebudú mať dosť likvidity. Takže čo mám povedať domácim bankárom u nás? Ďakujem. Thank you very much, madam. I have the memory of your... Ďakujem pekne. Spomínam si aj na vašu otázku na našej predchádzajúcej schôdzi. Rád by som uviedol, že pokiaľ ide o náš vzťah s Centrálnou bankou Maďarska, je to veľmi dobrý vzťah, e, plný dôvery. A ako viete, je tam aj finančné prepojenie a musím povedať, že zatiaľ to funguje dobre. A vzťahy medzi dvoma centrálnymi bankami, medzi týmito dvoma bankami sú dobré. Zdá sa zatiaľ, že to, ako postupujeme s Maďarskou národnou bankou a tie posolstva, ktoré vysielame súkromným bankám v eurozóne, tým, že ich vyzývame k tomu, aby komunikovali so svojimi cerkými spoločnosťami v strednej a východnej Európe. Robíme to s tým zámerom, aby sme pomohli, ale iste prispieva k tomu dosť výrazne aj jasnosť e, strednodobej stratégie samotnej krajiny a to je alfa a omega. A to aj pomohlo v tomto prípade. Mm, ďakujem. No a posledná otázka tu položí Vicky Ford, pretože musíme potom prejsť ďalšiemu bodu na našom programe. E, ďakujem pekne, pán Trišet, za to, že ste tak jasne vysvetlili aj e, to, čo teraz podniká Európska centrálna banka, aby sa posunula od e, finančnej krízy ďalej, ale aj čomu sa bude venovať na Rade pre systémové riziko. Ale som trochu zmetená, pretože na našom poslednom stretnutí v septembri sme hovorili o možnom konflikte záujmov medzi vašou funkciou ako vedúcej inštitúcie a uviedli ste, že aby ste oddelili svoje dve funkcie, budú aj oddelení zamestnanci, ale budete aj eh, dvakrát predstupovať pre tento parlament a predstavovať svoju správu v dvoch týchto funkciách osobitne. Mm, teraz sa ukázalo eh, z toho, čo ste dnes uviedli, že už ste v podstate porušili toto svoje vlastné pravidlo, že budete oddelovať tieto dve funkcie. Súhlasíte so mnou, že zodpovednosť e, alebo spôsob, ako bolo vytvorené vytvorená táto nová funkcia, ale aj funkcia dozorných orgánov je nejasný a neprihľadný. Moja druhá otázka sa týka zodpovednosti týchto orgánov, ktoré boli vytvorené. Chcem sa poďakovať za to, že sa tu spomenulo Španielsko. Delegácia tohto výboru bola v Španielsku minulý týždeň a áno, je pravda, že ešte e, je táto krajina v sociálnej a hospodárskej kríze, ale z finančnej krízy sa už e, čiastočne dostali vďaka veľmi opatrnému postupu e, na národnej úrovni v regulačnom orgáne. Národná banka Španielska e, vyčlenila 70 ľudí, ktorí sa venovali Banko Santander a venovali sa konkrétne otázkam regulácie. Minulý týždeň sme sa venovali otázkam Cezaru, ktorý 30 ľudí mal vyčlenených do posiela, teraz to navyšuje na 80 ľudí. V Londýne má banka vyčlenených e, niekoľko tisíc ľudí na takéto účely. Neviem, ako to súvisí s fungovaním vašej organizácie. Počas našej cesty v Španielsku e, Národná banka Španielska, e, veľké banky, menšie banky, aj regulačné orgány, ale aj poisťovne, všetci títo zastupcovia uviedli, že dohľad a príjmanie rozhodnutie, ktoré sa týka konkrétnych firiem, by malo ostať v rukách na národnej úrovni. Súhlasíte s týmto návrhom? Ďakujem pekne. Ešte stále som tu pred vami iba ako prezident Európskej centrálnej banky. Ešte tu nie je vymenovaná osoba na funkciu predsedu Rady pre systémové riziko. Ešte to nie je potvrdené. Mm, môže potvrdiť to, čo som už povedal. Ak moji kolegovia ma láskou venujú do funkcie predsedu tejto rady, budem iste, že informovať parlament o fungovaní tejto rady a bude to úplne samostatná odlišná správa, než je správa o fungovaní ECB. ECB e, je zakomponovaná do zriadenia tejto rady pre systémové riziko, poskytuje podporu, analytickú a technickú podporu, tak ako to bolo rozhodnuté. Parlament má za úlohu zvážiť, aké sú ciele takéhoto kroku, ale môžem potvrdiť to, čo som už uviedol v minulosti, že tieto dve funkcie sú úplne odle oddelené. Pokiaľ ide o pozíciu mikrodohľadu a nie makrodohľadu, chcem oceniť to, že tvrdíte, že existuje správny koncept toho, že Európska centrálna banka je zakomponovaná do procesu bankového dohľadu. Nie je to všade v Európe vnímané ako najlepší postup, ale my sa domnievame, že toto je najvhodnejší postup a už dávno sme to tvrdili. No a po druhé, keď máme dočinenia s cezhraničnými inštitúciami, dochádza k problému schválenia vhodného konceptu dohľadu pre celú takúto skupinu a práve v takomto prípade sa ukazuje užitočnosť nových orgánov aj v bankovníctve, ale aj v poisťovníctve. Ako som už uviedol, domnievam sa, že tieto inštitúcie mm, potrebovali mať schopnosť vnímať otázky na paneurópskej úrovni, ale aj na úrovni mikrodohľadu. Máme tu dočinenia s nadnárodnou inštitúciou a nie len s inštitúciou, ktorá pokrýva jednu krajinu. Ja súhlasím v tom, že predsa len je potreba zovšeobecniť eh, koncepty, ktoré sú správne a ktoré nie sú správne. Chcem vás ubezpečiť, že španielský dohľad zaviedol postup, ktorý sa nezašeobecnil na úrovne bazilejského výboru ani na úrovni Európy, ale dokázal, že je veľmi užitočný v takýchto okolnostiach, teda na úrovni jednotného trhu v Európe, ak chceme presadiť takýto trh, ktorý je to našim eh, veľkým cieľom, chceme prirodzene zaviesť rovnaké pravidlá aj pre odvetvie dohľadu nad bankovým trhom. V niektorých prípadoch je potrebné zradiť orgán, aby sa ujal potrebnej arbitráže, ak bude nutná. V niektorých prípadoch dochádza k takéto potrebe na úrovni eh, mikrodohľadu v niektorých krajinách. Ďakujeme pekne. Ak v budúcnosti budeme mať dve oddelené správy. Dúfam, že poslanci si uvedomia, že musia oddeliť aj svoje otázky, ktoré budú klásť pánovi Trišetovi. Tentokrát ste museli odpovedať na mnoho otázok, ktoré sa týkali um, Rady pre systémové riziko, aj keď ste tu boli vo funkcii prezidenta ECB. Ďakujeme pekne, že ste medzi nás prišli. Dúfame, že sa ešte um, veľakrát uvidíme na tomto fóre, ale na mnohých iných fórach. Neviem, kedy presne bude naša ďalšia schôdza. Nemáme ešte stanovený presný dátum nášho ďalšieho stretnutia, ale budeme sa na ňu tešiť. Ďakujeme. Okay, can you take your seats again now that the minister is with us? Prosím, posadte sa opäť na svoje miesta. Už tu máme pána ministra. Colleagues, can you, can you take your seats? Prosím, kolegovia, posadte sa, aby sme si mohli vypočuť eh, vyhlásenie pána ministra. Prišiel, mm, prišli medzi nás dvaja ministri švedského predsedníctva Veľmi rada vás tu privítam. Myslím si, že pán Borg nás poinformuje o tom, čo sa im podarilo dosiahnuť počas švedského predsedníctva a možno mm, tiež o tom, čo budú odozdávať španielskému predsedníctvu. A potom v spontánej časti diskusie budeme, mm, budú mať aj poslanci možnosť klásť otázky. Ďakujem pekne. Je pre mňa veľkou cťou eh, vystúpiť tu dnes na výbore Ekona povedať vám o výsledkoch švedského predsedníctva a o tom, čo sa napadrilo dosiahnuť na rade ECOFIN za posledných 6 mesiacov. Týchto 6 mesiacov um, bolo veľkou výzvou pre Európu. Boli sme svetkami najprv hospodárskej krízy od hospodárskeho úpadku 30 rokov. Zaznamenali sme mm, pokles HDP vo výške 5 a Očakáva sa, že ešte o ďalšie 4 sa zníži HDP. Nezamestnanosť e, sa bude zvyšovať, už teraz je veľmi vysoká vo väčšine európskych krajín a očakávame, že naďalej sa bude zvyšovať v roku 2010 a aj po ňom. Opatrenia, ktoré boli prijaté za posledný rok v zmysle boja proti kríze, boli veľmi rozsiahle a veľmi konkrétne namierené Myslím si, že tým, že sme posilnili spoluprácu, sa nám podarilo znovu nastoliť stabilitu a dôveru do finančného sektora, ale v hospodárstvo ako celok. Schémy e, zabezpečenia a všetky nástroje na stabilizáciu trhu e, boli veľmi ďaleko siahle. Okrem toho došlo aj ku koordinácii politiky v zborskej oblasti a zavedenia plánu obnovy. To nám pomohlo lepšie vyrovnať sa s krízou a prispôsobiť sa tejto novej situácii. Mm, švédske predsedníctvo sa sústreďovalo predovšetkým na štyri hlavné oblasti. Po prvé, infraštruktúra finančných trhov. Prijali sa rozhodnutia, ktoré sa týkajú mm, štruktúry dohľadu. Okrem toho sme sa venovali aj smernice o smernici o kapitálových požiadavkách a tiež zlepšeniu kvality a tiež uľahčeniu stratégie úniku z týchto oblastí. Mm, Švedské predsedníctvo sa tiež venovalo únikovým stratégiám z výnimočných fiskálnych opatrení, ktoré boli prijaté. Vychádzame teraz z rozhodnutí, ktoré boli prijaté na poslednom zasadnutí rady. Tretou prioritou pre nás bola otázka klimatických zmien. Dnes začína konferencia v Kodani. A financovanie klimatických zmien bolo dôležitou zložkou nášho programu. Štvrtou prioritnou oblasťou, na ktorej sme pracovali, je koordinácia pozície Európskej únie na o fóre G20. Vyjadrím sa k týmto bodom, ale aj k ďalším niektorým bodom, ktoré budú dôležité. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme sa dostali do takýchto ťažkostí na finančných trhoch je, e, že sú isté ťažkosti v štruktúre na regulačnej úrovni. Finančné trhy boli regulované už dlho, ale e, zdá sa, že neboli dostatočne regulované a neboli schopné vyrovnať sa s takouto silnou finančnou krízou. Teda dohľad na mikrofinančnej, ale aj na makrofinančnej úrovni bolo našou prioritou počas našho predsedníctva. Minulý týždeň na rade ECOFIN sme sa dohodli na tom, že príjmeme rozhodnutie mm, a začneme rokovať s parlamentom o dohľade na mikrofinančnej úrovni. Už sme v minulosti prijali rozhodnutia a o makrorade v tomto zmysle. Myslím si, že miera spolupráce, ktorú sme zaznamenali e, zo strany členských štátov, bola rozsiahla. Mnoho členských štátov prejavilo ochotu um, zajsť nad rámec svojich povinností a dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o základné črty. Riziková Rada pre systémové riziko bude dôležitou inštitúciou, pretože zlepší našu schopnosť monitorovať finančné trhy a rizika s nimi spojené. E, bude sa sústredovať na nestabilitu finančných trhov v Európe v rámci toho, aby boli dôveryhodnejšie a dlhodobo udržateľnejšie tieto trhy. Okrem toho, dohľad na mm, finančnej úrovni je dôležitý pre Európu v tom zmysle, že nepodarilo sa nám nájsť ideálne riešenie, ktoré by bolo univerzálne pre všetkých, ale bolo to reálne riešenie. Snažili sme sa nájsť riešenie, ktoré by vychádzalo z jasných princípov a z univerzálnych princípov, ale e, posunuli sme sa vpred e, v mnohých oblastiach, ktoré sú dôležité na to, aby sme uplatňovali takýto silný dohľad na makroekonomické úrovni. V kombinácii so spoluprácou medzi členskými štátmi sa nám podarilo eh, položiť základy o mnoho lepšej regulačnej štruktúre. Pokiaľ ide o efektívnosť krizového manažmentu, zriadila sa skupina na vysokej úrovni, ktorá sa snaží zlepšiť naše nástroje, ktoré máme k dispozícii, čo sa týka zásahu, ale tiež posilniť koordináciu medzi členskými štátmi. Myslím si, že skúsenosť a ponaučenie, ktoré si môžeme odniesť z tejto jesene, z jesene minulého roka, je základom, na ktorom môžeme stavať. Niektorí sa zúčastnili týchto diskusí od samotného počiatku a vedia o tom, že pokrok, ktorý sme dosiahli na národnej úrovni v oblasti riadenia rizík a Ehm, riešenia otázok zlyhania finančných inštitúcií je obrovský. Najmä pokiaľ ide o cezhraničné otázky. Okrem toho sme ehm, vypracovali aj závery rady o týchto ehm, mimoriadných opatreniach eh, pre finančný trh. Je dôležité, aby sme zachovali tieto opatrenia v platnosti, pretože sú potrebné na stabilizáciu finančného trhu na dlhšie obdobie je však tiež jasné, že je potrebné um, začať e, postupne stiahovať niektoré z týchto opatrení a na toto potrebujeme koordinovanú stratégiu. Isté, že je tu riziko um, toho, tak povediať, preliatia, pretiahnutia týchto opatrení a nedostatku koordinácie medzi členskými štátmi. Jedným dôležitým aspektom novej infraštruktúry vo finančných trhoch je smernica o kapitálových požiadavkách, e, ktorá znamená, že kapitalizácia bank a ich schopnosť e, odolávať kapitálu v ťažkých časoch je kľúčová. Mm, je zjavné, že potrebujeme viac a lepšieho kapitálu v bankovníctve z dlhodobého hľadiska. Mm, keď sa hovorí o bonusoch, e, Isté prípravné opatrenia už boli schválené na schôdzi G20 a princípy FSB, ktoré boli implementované v kapitálovej smernici, tie je dôležité zachovať, pretože znamenajú, že bonusy by sa mali odvíjať od platieb, aby platili veľmi jasné podmienky, aby bola zachovaná dlhodobá udržateľnosť finančných trhov, Myslím si, že toto by bol krok vpred. Mm, tejto oblasti sa ešte budeme musieť venovať, pretože je jasné, že bankovník, banky majú tendenciu vrátiť sa k starým zaužívaným postupom. Keď sa pozrieme na našich politických vodcov v Európe, ale aj na svetovej úrovni, že takéto dianie by nebolo priateľné po tejto kríze. Mm, pokiaľ ide o smernicu a ďalšiu prácu, ktorú musíme odviezť na štruktúre pre dohľad. E, som si istý, že španielské predsedníctvo a Európsky parlament budú spolupracovať e, v tom, aby našli kompromis, ktorý bude priateľný pre všetkých a ktorý zabezpečí pokračovanie pokroku, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť. E, ešte by som sa v krátkosti vyjadril k verejným financiám. Ukázalo sa už pred krízou, e, úroveň deficitu v Európe bola príliš vysoká a zadlženia bola tiež príliš vysoká. Po kríze sa ukazuje, že sme sa ocitli v situácii, ktorá nie je udržateľná. E, miera opatrení, ktoré boli prijaté, bola rozsiahla. Hovoríme tu o úrovni 5 HDP, aby sme zabezpečili dopyt, ale musíme tiež pripravovať e, konkrétnu fiskálnu stratégiu úniku, pretože ak nebudeme mať dôveryhodnú jasnú stratégiu, tieto opatrenia nebudú dostatočne účinné v krátkodobom eh, hľadisku. Teda v, na schodzi v októbri sme sa dohodli na niekoľkých veľmi jasných princípoch eh, pre túto stratégiu úniku. Začneme postupným a včasným sťahovaním eh, mimoriadných opatrení, ktoré boli zavedené. Okrem toho je potrebné organizovať fiskálne konzultácie, ktoré idú nad rámec eh, paktu stability a rastu. Mm, okrem toho štrukturálne reformy, ktoré sú namierené na posilnenie štrukturálnej zamestnanosti a tiež navýšenia fungovania trhu práce a navýšenie dlhodobých investícií. Štvrtou eh, časťou eh, princípov z Göteborgu bola potreba posilniť rámec národných orgánov Zaznamenali sme pokrok aj v rozhodovaní a implementácii ehm, paktu rastu. Na decembrovej schôdzi ECOFINu z minulého týždňa sme prijali rozhodnutia, ktoré sa týkajú mnohých konkrétnych krajín a tiež sa k tomu vyjadrili krajiny, ktoré sa už ocitli v deficite žiaľ. V 20 krajinách eh, teraz je zaznamenaný postup eh, deficitu Zdá sa z analýz, ktoré vypracovala komisia, najmä správy o dlhodobej udržateľnosti a o zvyšovaní veku, že toto je obrovská výzva pre Európu. Predtým, ako sa dostaneme e, k ďalšiemu hospodárskému úpadku, je potrebné um, zlepšiť e, fiskálnu politiku a zvýšiť úroveň rastu a stability v našich členských krajinách je potrebné naďalej sa venovať implementácii a posilneniu paktu stability a rastu v dlhodobom hľadisku. Keď sa pozrieme na otázku G20, eh, dnes je toto fórum, najvýznamnejší fórum pre hospodárskú a finančnú spoluprácu pre Európsku úniu. Je to prínosné a podporujeme to, pretože je dôležité mať takéto nové fórum spolupráce, to ukázala aj kríza, ale zároveň Medzinárodný menový fond a Svetová banka sú dôležité v tomto fóre. Na úrovni G20 je mnoho členských krajín, ktoré ešte nie sú zastúpené na týchto schôdzach a preto našim jasným cieľom bolo posilniť koordináciu pozície Európskej únie tak, aby všetky členské štáty mali pocit, že Európska únia je schopná konať koordinovanie a silne, pretože budeme silným hráčom na medzinárodnej úrovni, iba keď budeme konať jasne a jednoznačne. Ale znamenalo by to, že je potrebné získať si podporu celej Európskej únie. Musíme sa snažiť zlepšiť spoluprácu medzi radou, komisiou a zastupcami Európskej únie na samitoch G20, ku ktorým došlo za posledný porok. Balíček fiškálnych e, a menových opatrení, ktorý bol schválený, ukázal, že hospodárska politika e, bola rozpínavá za posledných niekoľko rokov, ale ukázalo sa, že je potrebné implementovať e, konkrétne stratégie úniku, ktoré vyplývajú z týchto mimoriadných opatrení. Mm, okrem toho sme dosiahli pokrok e, na úrovni G20 v implementácii a vo vývoji nových medzinárodných noriem v oblasti odmeňovania, účtovníctva, e, ďalej regulácie bankového kapitálu, ale aj schopnosti zhromažďovať kapitál v časoch, e, keď zaznamenávam hospodársky rast Medzinárodná politika koordinácie sa dostáva na novú úroveň. Myslím si, že toto je dôležitý e, proces, ktorý prebieha už e, istý čas, ako viete. Odvedli sme dosť rozsiahlu, rozsiahlu prácu aj v vlasti riadenia na úrovni e, Svetovej banky. Členské štáty prispeli k rekapitalizácii tejto organizácie. Európa poskytla 125 miliárd eur, to predstavuje zhruba 35 navýšenia prostriedkov, ktoré poskytuje Medzinárodný menový fond e, prostredstvom nového programu e, pôžičiek. A pokiaľ ide o riadenie krízy, e, Európska únia bola priamo zakomponovaná do tohto riešenia a je našim predsedníctvom a to konkrétne nástrojom um, riešenia súvahy. Máme teraz programy s Maďarskom, Lotyšskom a Rumunskom, na ktoré sa zameriavame. Naše predsedníctvo sústraďovalo najmä na program s Lotyšskom. Je to čiastočne preto, že prebiehajú bilaterálne programy zo šiestich štátov na podporu Lotyšska. Zaznamenali sme pokrok v hospodárskej politike v Lotyšsku, ale musíme si uvedomiť, že do požiadavky na takúto pomoc boli veľmi vysoké kvôli kríze. Mm, bolo potrebné dosiahnuť významný pokrok v tomto smere. Teraz prebiehajú programy v Rige a zdá sa, že v blízkej budúcnosti už sa ukážu aj konkrétne pozitívne výsledky. Ehm, komisia aj Medzinárodný fond poskytli taktiež podporu tejto krajine. Ako som už počiarkol, Otázka klímy je tiež významnou prioritou. Dnes začala konferencia v Kodani a na viacerých našich radách sme diskutovali v klimatických otázkach, pretože Európa musí do tohto procesu tiež niečím prispieť. A to sa týka aj finančnej stránky. Rokovali sme teda vyrokovali sme eh, pomerne silnú európsku pozíciu v rámci G20, ale myslím, že aj tam je troška iná úroveň ambícií než v jednotlivých členských štátoch, takže v Londýne sme dosiahli len obmedzený pokrok, čo bolo určitým sklamaním. V Pittsburghu to bolo troška lepšie a podstatne lepšie výsledky v St. Andrews, hoci nepodarilo sa nám dosiahnuť výsledky, v ktoré sme dúfali. Uvidíme, či sa nám podarí dosiahnuť väčší pokrok v Kodani. Keď si vezmeme odhady, ktoré prezentovala komisia a aj vo svetle silnej podpory zo strany rady, vlastne Európa má už vlastne k dispozícii značnú časť tých zdrojov, ktoré sú potrebné a rozhodli sme sa teda, že je to niekde na úrovni 100 miliard eur. To je objem, ktorý bude potrebný. A myslím si, že máme vlastne predpoklady na to, aby sme v Kodani mohli vyrokovať dobré podmienky, ale som, je tu určite potreba, aby aj, osta, aj tá druhá strana alebo iné strany, ktoré sú súčasne tohto rokovania, boli taktiež flexibilné. Ďalej je tu aspekt hospodárskej krízy. Myslím, že bude dobré vyjadriť sa ešte aj smerom dopredu. Na jednej strane je tu potreba vytvoriť lepšie stratégie pre pracovný trh. Historicky vidíme, že treba v Európe Lisabonská stratégia bude dôležitá pre španielské predsedníctvo a v Európe vidíme, že počas krízy samozrejme nezamestnanosť stúpla Čiže bude potrebné vrátiť sa aspoň k tým predchádzajúcim úrovniam. Je to veľká výzva pre Európu a krátko lebo môžeme povedať, že politika expanzie je významná, ale keď sa pozrieme ďalej do, dopredu, vysoká nezamestnanosť a produktivita a ešte dopad krízy na spoločnosť poukazujú na to, že musíme hľadať novú rastovú stratégiu aj z hľadiska dopadu na zamestnanosť. V tomto smere v rámci teraz v decembri E, s tým budú mať niečo dočinenia do závery rady, ale to vlastne dôsledky toho pocitia španielské predsedníctvo. Rada dosiahla politickú dohodu o aktualizácii nepriamých daní týkajúcich sa tabaku a tabakových výrobkov. Myslím, že to je dôležité a myslím, že o tom už nejaký čas teraz rada nebude rokovať. Naprvé sme sa diskutovali o tom, keď som bol ministrom na začiatku pred troma rokmi a potom to bolo opäť na programe rokovania. Myslím, že to je taký temer nekonečný príbeh a je dobre, že sme sa na už konečne na tom dohodli. Dosiahli sme pokrok, aj pokiaľ ide oblasť DPH, v súvislosti s emisiami skleníkových plynov. Teraz vlastne už máme možnosť eh, vlastne požadovať platby členských štát, od členských štátov, ktoré používajú tento nástroj pre boj proti podvodom v, tej, v danej sfére. Máme tu samozrejme určité ambiciózne e, požiadavky, pokiaľ ide o e, tie obrátené platby. Ďalej sú tu aspekty používania telefónov, mobilných telefónov a tak ďalej. Na ako Fine sa taktiež hovorilo ešte o poštových službách. Niektoré členské štáty, vrátane Švedska, sú toho názoru, že je dôležité, aby sme mali stratégiu v súvislosti s DPH ohľadne poštových služieb a aby ten systém bol kompatibilný a aby vlastne zdaňovanie v tej oblasti bolo kompatibilné vo vzťahu ku spravodlivému systému hospodárskej súťaži v EÚ. Existuje tu viacero možností, ktoré budeme musieť ďalej zvážiť, ako postupovať v súvislosti s týmito smernicami. Ďalej, smernica o úsporách. Tam chceme rozšíriť celkový záber pôsobnosti tejto smernice. Progre, pokrok, ktorý sa dosiahol v tejto oblasti, ale aj pokiaľ ide o spoluprácu e, finančných správnych úradov a tam sa nám nepodarilo žiaľ dosiahnuť teda to, čo sme si celkom želali, ale verím, že španielské predsedníctvo posunie tie rokovania dopredu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi ministrovi. Ur, určite poskytol dostatok materiálu na zamyslenie. Máme prihlásených 6 účastníkov do diskusie. Prvá, e, nech vystúpi, kto je prvý prihlásený. Áno, ďakujem, vážený pán minister, za toto 6-mesačné rezume vášho predsedníctva. Viem si predstaviť, že ste trošku znížili vaše hodnotenie e, tých e, zvratov, ktoré v posledných mesiacoch sa vyskytli vzhľadom k tým eh, normatívnym e, úpravám. Ďakujem za tieto riešenia, strednodobé riešenia prekážok. Hovorili ste o záveroch rady ohľadne teda týchto o týchto problémoch a takisto aj o kolegiu e, dohľad, e, dozorcov a o príslušnej finančnej smernici, ako aj o téme zvyšovania úrovní národných inštitúcií v oblasti dohľadu e, aplikácie týchto noriem. Chcel by, chcela by som vedieť, k akým pokrokom došlo v týchto oblastiach za posledné mesiace, alebo teda dokedy by sme mali čakať, kým nám teda príslušné úrady priblížia túto štruktúru alebo supraštruktúru dohľadu. Pán minister si najskôr želá vypočuť otázky. Pán Šmit, ďakujem pán e, predseda a opätovne vám ďakujem pán minister, že ste znova medzi nami. Aj mne sa veľmi páčila práca švedského predsedníctva a ma to, toto ma trochu prekvapuje, pokiaľ ide o tie systémy tých odmien. E, máme rozličné krajiny v závislosti a teda tam sú potom rozličné tieto odmeny. Ale hovorí sa, že nemáme rovnaké podmienky a rovnaké platy v okamihu, keď máme aplikovať jednotný systém bonifikácie a prémií. Aj keď toto teda vyvolalo mnohé antipatie E, z oblasti vo viacerých oblastiach a vidíme, že sú to naozaj veľké e, diskrepancie. Ja mám veľmi rád euro a neviem, či by bolo možné e, vyjadrovať tu nejaké osobné preferencie, ale týchto 6 mesiacov vášho predsedníctva ste boli na ekofine, ale vždy mimo. Švedsko bolo vždy mimo Aký vplyv sme mohli mať zo Švédska na túto zónu? Ako Švédsko mohlo ovplyvniť skupinu euro? Máte taký istý vplyv, keď ste mimo, ako keby ste boli vo vnútri? Pretože toto, táto problematika je vo veľkej miere práve politikou, ktorá sa týka eura. Toto je vedecká akademická diskusia, ja viem, ale predsa len ma to zaujíma. A teraz taká polotázka. otázka Myslíte si, že Švédsko sa priblíži dnes viac k euru skôr ako naposledy, keď sa táto otázka riešila prostredníctvom referenda? A teraz už nechcem citovať žiadneho e, mysliteľa. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán minister. Predložili ste nám veľmi širokú bilanciu pre takú strednú krajinu, ktorá e, v tejto krízovej dobe môže byť spokojná s takouto bilanciou, ale mám tu niektoré otázky. Vaša prvá veta znela, že e, kríza je už vo veľkej miere prekonaná. E, ja, ale ja tomu neverím podľa môjho názoru a keď sa na to pozriem, tak my musíme naozaj zotrvať, byť bdelín, E, ohľadne e, dohľadu nad bankovými trhmi a musíme zlepšiť fungovanie ECOFINu, lebo v prípade problémov budú musieť európske vlády prijať také riešenia, ktoré sú nad národnými e, záujmami a riešeniami, tak aby sme boli schopní prijať príslušné opatrenia. Druhý bod. Stratégia východu z krízy tak mm, keď sa pozrieme na Nemecko, Francúzsko, Veľkú Britániu, ja osobne skutočne pochybujem o tom, že či môžeme hovoriť o stratégii východu z krízy vzhľadom na e, situáciu vážneho zadlženia. Do akej miery môžeme myslieť, že táto stratégia e, bude mať úspech? Po tretie, do akej miery sa v posledných šiestich mesiacoch E, podarilo dospieť k dohodám so Spojenými štátmi ohľadne finančných trhoch. Ja úplne s hrôzou, teraz e, pán Schmidt hovoril o týchto odmenách a ja z hrôzou zistujem, že v USA prebieha veľká kontroverzná politická debata, pretože Goldman Sachs v roku 2009 chce 20 miliard dolárov v týchto prémiách a to je E, tá najväčšia e, suma e, v histórii bankových systémov. Tieto bony a tieto bonifikácie, ktoré spôsobili krízu, čo, čo tam chceme podniknúť? posledná otázka, tak ako hovoril pán Šmid, je e, nasledovná. Boli by sme radi, keby Švédsko nakoniec predsa len urobilo krok smerom k euru. E, ste k tomu pripravení, máte všetky schopnosti a naozaj je na čase, aby ste sa rozhodli, pretože rozdiel medzi Dánskom a Veľkou Britániou je ten, že vy nemáte klauzulu opting-outu. Ďakujem za tieto veľmi dobré reflexie a komentáre. Pokiaľ ide o to, že čím sa zaoberá kolegium, kolegium tých supervízorov, tak my sme tu najväčšiu e, prioritu dali tomu dohľadu mikro aj makro a štruktúram, ktoré sa vytvorili v priebehu švedského predsedníctva. To bola kľúčová otázka a samozrejme môžete povedať, že sme mohli byť ambicioznejší. Podarili sa nám však dve veci. Poprvé, máme tu akýsi základ, tak a pre mikro ako aj mikro zložku. A po druhé, podarilo sa nám to dosiahnuť vo veľmi krátkom čase. Spomínate si, keď sme začínali naše predsedníctvo, tak našou prvou záležitosťou bolo, či komisia môže predložiť legislatívny návrh začiatkom septembra. Oni to urobili, ale všetci vraveli, že je to nemožné a naozaj nikto neočakával, že v takom krátkom čase sa to príjme. No a potom e, v, my sme skutočne sa venovali na, najskôr tým záležitostiam makro, potom mikro. Hovorili nám, že je to príliš ambiciozne, nerealistické, že sa nám nepodarí dosiahnuť cieľ, že nedosiahneme konsenzus do októbra a do decembra v obidvoch týchto otázkach. A nám sa to podarilo. Podarilo sa nám Európu udržať jednotnú, všetci máme zodpovednosť za budovanie Európy e, kohéznej so systémom, ktorý funguje pre všetkých. Je, ja rešpektujem všetkých tých, ktorí povedia, že áno, dobre, v mojom záujme je, aby v perspektíve mojej krajiny, aby teda moja krajina sa mala lepšie. Áno, ale toto je strednodobé riešenie, to je transakcia, to je niečo naozaj veľmi ambiciozne navrhnuto, tak aby to všetci akceptovalo. Takto nakoniec funguje politika, každý musí trošku ustúpiť a treba nájsť e, istý bod, rovnovážny bod. No a pokiaľ ide o vzťahy parlamentu a nás, tak my chceme spolupracovať naďalej so španielským predsedníctvom. To je transakcia, strednodobý program, ktorý vytvára niečo dobré pre všetkých a zaslúži si dôveru celej Európy. A my samozrejme potrebujeme vyššiu mieru spolupráce v Európe, silnejšie inštitúcie a viac spoločných riešení. Ja som presvedčený, že táto cesta je jasná, ale tempo mení, sa mení, rýchlosť sa mení. Všetci predstavujeme reformné stratégie a potrebujeme to urobiť tak, aby sa udržalo fungovanie jednotnej Európy. Kolega pán Šmit sa pýtal ohľadne regulácie týchto bonifikácií. Áno, sú skutočne e, veľké rozdiely medzi krajinami Švedsko, Francúzsko, Veľká Británia a už sa začali aplikovať rozhodnutia prijaté v Pittsburghu, i keď nie všade, lebo mnohé z európskych krajín ešte tento proces nezačali a to skutočne e, vyvoláva problémy. Všetci európski lídry vyhlásili, že podporujú tento e, proces koordinácie a teda to je e, hodnotenie, financovanie a dohľad a to za cieľom dosiahnutia stability. A za tým, v tomto bode sa musíme vrátiť k rade. Ja som presvedčený, že ak sa veci v bankárskom sektore majú takto, a to bolo implicitné aj v otázke pána Langena, budeme mať viac pravidiel. My nebudeme súhlasiť s tým, aby sa veci nemenili tak v Európe, ako aj v G20. -ke. Ja by som na záver povedal asi toľko, že áno, bude, budú tu tieto praktiky a bonov, ale samozrejme, že je to nepriateľné a bude možno potrebné zvolať opätovné kolo zasadnutia a túto e, tému do budúcnosti upraviť. Pán Šmit sa ešte pýtal na ECOFIN a Eurogroup a na koordináciu medzi obidvoma. Ja som veľmi dobre spolupracoval aj s krajinami euro, aj s krajinami euroskupiny a musím povedať, že e, debata o pakte stability a rastu sa, e, tá prebiehala aj v Ekofine, aj v Euroskupine. E, bolo veľa vystúpení a veľa schôdzí ohľadne tejto problematiky a na ECOFINE odznelo viac rád ako v Euroskupine. Samozrejme, že Euroskupinu treba konzultovať, lebo má svoj význam, ale v tejto situácii tu možno, že väčšiu a e, silnejšiu úlohu mal ECOFIN, viac ako v minulosti. A pokiaľ ideš vstupu Švedska do zóny euro, áno, chceme, a čo najskôr, áno, avšak je potrebné, aby sme zorganizovali podporné referendum. Všetci lídri politických strán, ktoré podporujú euro, povedali, že chcú, aby k tomu prebehlo referendum. A takisto po prvom referende sa povedalo, že budeme radšej čakať s novým referendum, až kým nebudeme presvedčení, že naozaj máme väčšinu za lebo to, čo je dobré pre Švedsko, tak si viem predstaviť, že to bude dobré aj pre Európu. Pán Langen sa ma ešte spýtal, že či sme už naozaj vyšli z krízy. To závisí od uhlu pohľadu. Trh, trhy opätovne pracujú, e, pracuje sa s úvermi, ale nie, nie je to už také zle ako v minulosti, vo februári a v marci sa sme sa mohli porovnať s 30. rokmi, keď bola 20 na nezamestnanosť a celé roky e, poznamenané recesiou. Ja si myslím, že toto riziko je už zažehnané. Možno, že sme neurobili všetko preto, aby sme vyšli z krízy s lepšou e, finančnou infraštruktúrou, ale ja si myslím, že áno. A pokiaľ ide o tie bonifikácie, možno tam celkom nie. Čiže ja si myslím, že bolo dobré, že sme prijali rýchle rozhodnutia, pretože toto na, toto nám podarilo e, získať dôveru u voličov. No a pokiaľ ide o stratégiu východu z krízy, ktorá sa zakladá na, na daňových opatreniach, moja koalícia pôjde k urnám o tri roky. A ja si myslím, že pokiaľ ide o ambície a o pakt stability, lebo tam ten deficit 3% je príliš malý, ja by som odporúčal, aby sme sa vrátili k situácii pred prvou krízou a teda na začiatku predsedníctva sa hovorilo, že keby bolo možné stanoviť nejaké princípy a zabezpečiť rovnaký prístup ku všetkým tie gotemburské princípy, ktoré sa na, potom následne odsúhlasili na rade Ekofinu. To bol veľmi dôležitý krok dopredu. Myslím si, že by sme mali byť ambicioznejší v daňovej politike v Európe. Ďakujem. Ďalší rečník. Otmar Karas, Eniko Júri a Ola Ludvicen. Ďakujem. Pani predsednička, pokiaľ ide o referendum o eure, som veľmi rada, že sa chcete do zóny eura e, zapojiť tak rýchlo. Vy hovoríte, že vo vašej krajine budete organizovať k tomu referendum. A to by bolo akože E, dobré urobiť teraz, keď môžeme rátať s väčšou podporou obyvateľstva v prospech eura, keď e, toto euro naozaj pomohlo uprostred finančnej krízy. A pokiaľ ide o finančnú krízu, tak tu všetko závisí od uhlu pohľadu. Návrh rady bol lepší ako návrh komisie. Návrh komisie je menej to, čo chcela Rozie, čo chce BC a čo chce Európsky e, parlament. Ak chceme hovoriť o kompromise, tak to by mal byť kompromis medzi členskými štátmi. Nemôžeme však hovoriť o kompromise v prospech nejakého riešenia, lebo ešte nedošlo ku kompromisu s Európskym parlamentom. My sme za mikro aj makro dohľad, ale takisto potrebujeme kompetencie na to, aby sme ju mohli vykonávať. Povedzte nám, aké sú tu možnosti lebo len takto môžeme dosiahnuť kompromis spolu s Európskym parlamentom. Pokiaľ ide o hedge funds, vy ste predniesli návrh, tá je na stole, ale tento návrh e, komisie je akýsi priškrtený a pod zámienkou, ako keby sme stále chceli, že sme v procese spolurozhodovania získame verejnú mienku a keď nedospejeme k dohode s radou na základe návrhu komisie, tak e, rozhodneme. Ale nezabúdajme, že parlament je e, spolurozhodovateľom a tento proces spolurozhodovania treba opätovne začleniť do bilancie švedského predsedníctva. Pán minister, rada by som vám zablahoželala, podobne ako aj k tým e, nádiam z predchádzajúceho pol roka. A vlastne pokiaľ ide o tie odmeny, tak tiež by som položil otázku. 5. septembra ste slúbili dosť e, tvrdšie opatrenie proti týmto, ale odtedy už máme 84 takýchto, ktorí sú na tom čiernom zozname OECD. Takže vlastne mám otázku. Pokladáte za dostačujúce to, čo stanovujú normy OECD, teda tie kritéria, podľa ktorých ak daňový raj vlastne dohodne nejakú, uzavrie dohodu, tak to vlastne už je pokladané za kooperujúce za, stran- za kooperujúcu krajinu, či respektíve v rámci G20, čo bude realizovateľné, teda či naozaj budeme implementovať to, na čom sme sa dohodli. Druhá otázka. Prebiehajú nejaké spoločné úvahy v rade, že sa budú môcť zúčastňovať len také firmy, ktoré sú transparentné, teda že nie sú registrované v daňových rajoch. Myslím, že toto je dosť problematické v súvislosti s viacerými krajinami. Ďakujem. Thank you. Eh, er Ďakujem za slovo. Vítam vás tu, pán minister, po tretíkrát. a môžem vás poinformovať, že sme mali pred vami veľmi zaujímavú výmenu názorov s predsedom ECB, pánom Trišetom. On hovoril, že je potrebné zvýšiť kvalitu vzdelávania v Európe. Takisto hovoril, že investície do vzdelávania sú vitálne na prekonanie tých e, dopadov krízy, ktoré idú ako si za ňou. A pokiaľ ide o švédsku situáciu, tak tam si môžeme všimnúť, že jednou z hlavných príčin krízy je, že zamestnanosť v roku 2006 v 40 závisela od vzdelávania. My sa teda musíme sústrediť na ekonomické oživenie v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. V posledných mesiacoch rozpočtové škrty boli citeľné v rozpočte EÚ a rovnako aj v úsilí investovať do vzdelávania v jednotlivých členských štátoch. Čo si predsedníctvo myslí, čo by sa malo financovať spoločne v oblasti vzdelávania? A ešte jedna otázka ohľadne eura. Aj ja som za euro. Uh, Ďakujem pekne za tieto otázky. Pokiaľ ide o otázku od pána Karasa v súvislosti s referendum o Švedsku, dovolte mi povedať toto. Je tu vec, ktorú treba počiarknúť. Švedsko neostáva mimo toho, že by mohlo uplatniť menej prísnu ekonomickú politiku. Máme určité ciele, ktoré stanuje Centrálna banka, týkajú sa stability menovej a v praxi môžeme povedať, že máme nižšiu infláciu v priemere než mnohé iné európske krajiny, ak si spomínam aj oproti eurozóne. Pokiaľ ide o ciele rozpočtu, chcem počiarknúť, že sú oveľa efektívnejšie, ale nie z hľadiska cieľov, ale aj z hľadiska výsledkov, ktoré sa dosahujú. Švedsko s Estonskom, Bulharskom, to sme vlastne my tri najsilnejšie krajiny, pokiaľ ide o rozpočtový deficit na stavajúcich dvoch, troch rokoch. Chcem počiarknúť fakt, že niekedy je to vlastne konkurenčná výhoda byť mimo eurozóny. A <laughs> to sa hovorí, ale nesúhlasím. Ak ste mimo, musíte byť ozaj veľmi prísni z hľadiska ekonomickej politiky a v záujme ekonomickej stability. Asi by bolo nesprávne prichádzať k záveru, že pre Švedsko je to takto lepšie, že má menej dôsledkov krízy a tak ďalej oproti iným. Aj u nás bol dopad na, neza- na zamestnanosť veľmi tvrdý. Chcel by som ale povedať, že nakoniec sa budeme uchádzať o podporu švedského obyvateľstva a potrebujem ozaj silnú podporu tohto návrhu, pokiaľ je o euro. A jasné, že spolu s Európskym parlamentom sa pracuje na spolurozhodovaní a ja som k tomu v rámci rady prispieval, napríklad pokiaľ išlo o agendu ecofinu. Z nášho hľadiska bolo ale troška problematické, že sme nemali všetky konštitučné, dá, teda všetky ústavné požiadavky e, k dispozícii tak aby sme to mohli z časového hľadiska náležite ovplyvniť. Verím ale, že španielské predsedníctvo nájde s Európskym parlamentom to vhodné riešenie. Ešte mi dovolte zdôrazniť, že aj v parlamente treba hľadať kompromisné riešenie. Tu sú predsa rôzne strany, rôzne záujmy, rôzne krajiny zastúpené. Verím, že veľké európske rozhodnutia musia byť vytvorené na súhlase ktorý vznikne na širokej základni. A tam sa musia samozrejme zohľadniť všetky možné národné záujmy a tak ďalej. Dôležité je, aby Európa celkovo, ako celok bola silná. A určite, rokovania s parlamentom budú komplikované, je tu mnoho rôznych záujmov, široká škála tém. Pokiaľ ide o hedge fond, myslím, že boli tiež súčasťou tejto krízy, ale ak si spomíme v 98. ešte, keď kapitál, dlhodobý kapitál, hovoril sa vtedy o Ruskom predovšetkým, e, ten začal zohrávať svoju úlohu a preto dohľad je veľmi významný. Myslím, že v tejto oblasti tiež môžeme pokročiť. Treba nájsť zo strany komisie. E, musíme tiež hľadať konsenzus. Potom tu bola otázka, ohľadne daňových raňov. No a rozhodnutia z prvého londýnskeho zasadnutia už sú značne implementované. Vlastne nemáme už na sivom zozname žiadne krajiny a to už je značný pokrok, pokiaľ ide o informovanosť v súvislosti s daňovými dohodami a daňovými rajmi. Samozrejme, Švedsko má tiež svoje záujmy. Isté, že aj my strácame, podobne ako iné krajiny, na daniach, ktoré takto uniknú, ale nezabúdajme, že sme aj tak zaznamenali značný progres. Kľúčovou sférou, kde môže španielské predsedníctvo pracovať, je rozšíriť ešte pôsobnosť smernice o úsporách aj o automatickom vzdielaní informácií, aj v tej sfére môže pokročiť s tým, že dôjde k užšej spolupráci s viacerými európskymi susedmi. Pokiaľ ide o otázku pána Ludvíksona v súvislosti so vzdelaním, myslím, že bude veľmi ťažké hľadať rozdiely medzi môjim postojom, postojom švedského predsedníctva a postojom pána Trišeta. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sme sa snažili celý tento proces tlačí dopredu od eh, Göteborského samistu. Jeden z našich vedúcich expertov vlastne vtedy prišiel s prezentáciou, kde mal veľmi dobré, zaujímavé myšlienky. Áno. A potom aj pán Almunia sa k tomu vyjadril. Myslím, že aktívna politika trhu je dôležitá a môže to byť pomoc pri hľadaní zamestnania, ďalej e, nejaké dotácie pri vytváraní pracovných miest a tak ďalej. Proste existuje viacero spôsobov, ako podporovať túto politiku zameranú na boj proti kríze. Samozrejme, v tomto ohľade máme záujem vytvoriť politiku dlhodobú. A v tomto smere vzdelávanie zohráva od, kľúčovú úlohu. Ešte, ak dovolíte, máme štyroch prihlásených. Ten Digote, Kafan Sila, Peter Zeman a Vicky Ford. Nech sa páči, Sven. Mám dve otázky. Poprvé, daňové raje a smernica o úsporách Čiže môžete nám povedať niečo o tých kontroverziách. Ktoré krajiny zaujímali? Aké stanovisko? A prečo sa dospelo k stanovisku, že ste sa nevedeli dohodnúť počas vášho predsedníctva? Rád by som dostal od vás nejaké detaily k tomuto. Po druhé, otázka zadlženosti viacerých členských krajín. Vidíme tu ozaj dosť vážne zadlženie a povedal by som, že z mojej perspektívy sa dá povedať, že potrebujeme vy, vyššiu úroveň fiskálnej spolupráce v Európe. Existujú alebo prebehli nejaké rokovania o tom, ako sa bude upravovať štruktúra alebo ako sa bude integrovať európska ekonomika. Ako ďaleko sme sa dostali tejto spolupráci medzi štátmi, medzi členskými štátmi pri výbere daní. A majú povedzme ešte aj úroky, ktoré musia platiť za požičky. Ako sa toto rieši? Do akej miery sa toto prediskutovalo na rade, aby sa pomohlo členským štátom vysporiadať sa s dlžobami? Ďakujem. Katrin Styler, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. A ďakujem pánovi ministrovi za prezentáciu. Chcela som sa zmieniť o troch veciach. Poprvé, daň z finančných transakcií. Vlastne, čo si myslíte vy o tejto téme? Ako by ste to vy zadefinovali? V bankách sa hovorí taktiež o tých prémiách a odmenách. E, v piatok som bola na zasadnutí s voličmi a tam sa hovorilo práve o takých predstaviteľoch z bankového sektora, a vlastne vidia takú situáciu, že kde povedzme ne, ne, ľudia pracujú sa aj tvrdo a povedzme 20 rokov robia v banke, ne, nemajú nejaké vysoké zárobky a hospodárska kríza nela povedzme ich e, výkony, ale nie je bežné, že vlastne povedzme že dokonca asi 10% ľudí v jednej banke sa dostalo do takej situácie, že tam dom, prebehol nejaký čosi ako e, tribunál odborový, respektíve zlo, išlo výkonnosť pracovníkov, ako sa toto hodnotí. Mnoho ľudí sa nachádza v dosť neželateľnej situácii a sú skutočne v zraniteľnej pozícii, napríklad e, ženy, ktoré sa vrátili z materskej. Čiže chcem vedieť, realita, v ktorej pracujú ľudia v bankách. A či by ste súhlasili so mnou, že je potrebné niečo ako e, nová korporátna spoločenská zodpovednosť zo strany zamestnávateľov, aby to, tá situácia bola lepšie vyvážená. Aj pokiaľ ide o tie bonusy, či by sa tie bonusy, teda prémie, nemali stať nejakou vecou minulosti. Pretože keď vidíte ľudí, o ktorých som treba hovoril, že povedzme sú ľudia, ktorí dostanú E, trojmesačnú vypovednú lehotu po 20 rokoch e, práce v banke, ale pritom niektorí dostávajú veľmi tučné odmeny, teda je to vyvážené. Čiže treba tieto veci e, posudzovať spravodlivo. A ďalej mám záujem dozvedieť sa viac o tých účtovných štandardoch, ktoré sa tu uplatňujú. Ďakujem. Moja otázka nadvezuje tiež na predchádzajúcu otázku, a síce na možnosti európskeho dozoru nad národnými orgánmi, respektíve aj nad jednotlivými firmami. Kompromis, ktorý sa prijal, ak sa nemýlim, um, zakomponováva štvorbodový postup, teda orgán na európskej úrovni, ďalej krízový orgán, to je minister financí, ďalej rada ak dôjde k ťažkostiam cez hraničné inštitúcie, um, tak sa siahne vláda, je tam právo na odpor, je tam istá lehota, ďalej rada ministrov, potom tam je 10 dní predtým, ako musí zasadnúť táto rada a musí sa dohodnúť na tom, či zasiahne voči takému orgánu alebo nie. A potom štvrtý krok eh, je odvolať sa na radu ministrov, na zástupcu v rade ministrov toho ktorého štátu. Mm, myslím si, že keď sme boli trochu takí ústupčiví a zhovievaví voči niektorým prípadom, e, nie je to pre mňa správne. Kladiem si otázku, či takéto vyplývajúce dlhodobejšie lehoty či skutočne stačia na to, aby sme účinne zasiahli v prípade núdze. Um, I've got two more actually. I've got Vicky Ford and... Ešte sa hlasia Vicky Ford a Astrid Luling. Takže nech sa páči. Ďakujem za tieto zaujímavé otázky. Ak môžem začať otázka o daňových rajoch a práca v súvislosti so smernicou o úsporách. Myslím si, že riešenie a kompromis tu je možné nájsť. Určite Švedi veria v kompromisy. Myslím si tiež, že by bolo možné dosiahnuť kompromis aj ohľadne smernici o úsporách, keby sme mali ešte jedno, dve ďalšie zasadnutia. Pretože tu bolo mnoho veľmi technických, odborných záležitostí, ktoré ešte ostali nedoriešené. A to si vyžaduje ozaj veľmi dlhé procedúry z hľadiska dohľadu a bolo ťažké púšťať sa do takýchto komplikovaných rokovaní, ak by sme mali dosiahnuť úspech už na minulom ekofine. Samozrejme sme pripravení posunúť sa ďalej, pokiaľ ide o tú smernicu, ale hľadáme tiež vyvážené riešenie a chceme rozšíriť pôsobnosť smernice v úsporách a už aj dnes máme niektoré veci, ktoré sú mimo pôsobnosti a treba ich tam zahrnúť. Na základe dohody z Viera z roku 2002 už sa začína vlastne implementovať niečo, čo sa týka automatických informácií. Takže sú tu veci, na ktorých treba ešte popracovať ďalej. A nechcem samozrejme podceniť e, stupeň tej kontroverznosti, ale myslím, že to, táto vec sa dá v rozumnom časovom horizonte vyriešiť. Je tu vážny záujem členských štátov urobiť pokrok tejto oblasti. Isté sú niektoré štáty, ktoré vyslovali výhrady e, voči viacerým smerniciam v celom tomto balíku, ale treba najprv doriešiť technickú odbornú stránku rokovaní a tou cestou sa dopracovať k určitému riešeniu. Pokiaľ ide o zadlženosť, chcel by som počiarknúť, že skutočne nezáleží, aká je vaša perspektíva náhľadu na hospodárskú politiku. Ak potrebujeme aktívnu ekonomickú politiku na to, aby sme dokáželi, dokázali riešiť spomalenie ekonomiky alebo nejaké krízové situácie, určite. Niekde musíme začať. A prvnež by sme začali povedzme, zaznamenať pokles, tak treba pôsobiť, aby sme proste udržiavali rast. A čiste zo švedského hľadiska keď dochádza k takej zadlženosti, treba sa zamerať nielen na dane, ale aj na výdavky. Takže určite sú aj dane, aj výdavky, ktoré majú rôzny dopad na zamestnanosť, sociálnu koheziu a rast. Napríklad máme daň e, na CO2, máme, respektíve máme aj na paliva a tak ďalej, kde povedzme sa touto cestou dali posilniť verejné financie, a mohlo by to mať dopad aj na rast. Máme výdavky, ktoré sú nesmierne dôležité, napríklad investície, infraštruktúra a tak ďalej, ale výdavky sú aj také, kde vlastne práve e, sú výsledkom toho, že nedokážeme ľudí udržať na pracovnom trhu. Takže treba pristúpať k tejto otázke veľmi zodpovedne, teda keď hovoríme o zadlženosti. Otázka e, dane z finančných transakcií. Mm, Myslím, vlastne vo Švedsku sme o tomto návrhu aj rokovali. Uvažovali sme o nejakom poplatku e, pre banky, vychádzajúc z ich súvahy. Ale nefungovalo to, pretože väčšina tých transakcií vlastne sa pohybuje mimo našej jurisdikcie a vlastne keby sme zautočili na túto účtovnú súvahu, tak vlastne by sme mali potom potrebu eh, veľmi prísne predpisov vymedziť aj funkciu dohľadu. A ak mám byť úprimný, keď nastane problém s finančnou nestabilitou alebo keď začne vznikať nová bublina, treba to vlastne hneď zistiť v tej účtovnej dokumentácii. Takže podľa nás by sme mohli vychádzať z nejakej dane, respektíve poplatku. To nie je daň, ale poplatok. Takže by sme ten poplatok využili ako do nejakého stabilizačného fondu, ktorý by mohol v budúcnosti byť využitý na stabilizáciu teda. Treba si banky mohli kryť z toho čas svojich e, nákladov na poistenie. A myslím, že cestou predsa týmto veciam budeme musieť venovať. Cítim sympatiu voči tým ľuďom, ktorých Katlin stretla v banke svojom volebnom obvode. Samozrejme, tá kríza tam dopadla veľmi tvrdo. Zároveň vidíme teda na druhej strane, že e, výkonní riaditeľi a podobní funkcionári v bankách e, si vyplácajú ozaj bohaté odmeny. Takže niečo s tým treba robiť. Ak proste príliš hodné nima ľudí, ktorí sa venujú rizikovému financovaniu, tak to potom niekedy môže tak dopadnúť, že vlastne daňoví poplatníci to musia prevziať na seba. Takže, ale na druhej strane musí existovať aj sociálna zodpovednosť zo strany bankového sektora. Dovolte mi ešte povedať niekoľko slov ku ťažkostiam, teda ohľadne ťažkosti, ktoré pani Simon spomínala v súvislosti s fiskálnou politikou a reguláciou finančného sektora. Nemali by sme podceňovať to, s čím sa tu zaoberáme. V škandinávských krajinách vlastne e, to stojí 2 až 3 HDP vysporiadávať sa s touto krízou. Niekde je to zase inde, až, až niekoľko, temer 60 Takže tá kríza je medzi týmito dvoma antinami. Takže aj to riziko je veľké. Historicky sme ale zaznamenali rôzny typ správania sa. Napríklad pri poslednej kríze Island, ako malý európsky štát, prevzal zodpovednosť za bankový sektor a vyplatil v podstate 100% svojho HDP na dlh, aby mohli splniť svoje záväzky, teda takto konali. A ľudia, povedzme, potom sa stiahli z bankového sektora v iných oblastiach, kde banky prešli do iných krajín a domáce krajiny, hostiteľské krajiny sa stali príliš silné a potom vlastne sa zbavili svojej zodpovednosti. Takže sú tu rôzne modely. Chcem ale povedať, že ak chceme mať nejakú reguláciu a inštitucionálne to riešiť takéto konflikty, tak treba nájsť vyváženosť medzi zodpovednosťou, medzi dlhodobými fiskálnymi záväzkami a na tam treba nájsť nejakú rovnováhu. Proste bude to behom 20 rokov. Isté, kým sa to dosiahne, ale potrebujeme dobrú európsku spoluprácu a musíme nájsť patričný kompromis, kde sa zohľadňa všetky možné záujmy. Ak sa pozrieme na členské štáty, myslím, že budeme potrebovať ísť oveľa ďalej aj pomimo bežných aktivít a záujmov. Ale každý v podstate má ten pocit, že už prešiel dosť dlhý kus cesty, aby sme sa dostali aspoň tam, kde sme. Verím v pokrok, ale treba ho stavať na tej myšlienke, že musíme rozhodovať spoločne a že sa zohľadnia všetky záujmy Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz, Vicky. E, ďakujem, ja by som rada položila dve otázky. Prvá sa týka AFMD. Je to obrovský rozsah práce pre vás aj pre vašich kolegov, teda chcem vám zablahoželať k tomu, že ste sa dostali tak ďaleko. Pôvodne to bol dobrý zámer mm, vypracovať takúto legislatívu na ochranu verejnosti aj investorov, ale keďže to bolo také unáhlené, keďže to porušilo všetky normy správnej regulácie a nebolo to správne formulované. A malo to o mnoho ďaleko siahlejšie dopady, ako sa očakávalo. Zdá sa, že teraz máme na stole dve rozhodnutia. Buď budeme pokračovať eh, parlament a rada a budeme investovať eh, v energie a tiež najšikovnejších kolegov v tomto výbore a budeme sa snažiť eh, vytvoriť z toho kvalitnú legislatívu, ktorá možno si vyžiada obrovské úsilie a ešte stále nebude um, zodpovedať cieľom, ktoré sme si stanovili a tak veľmi by nám um, brala pozornosť, ktorú by sme mohli venovať uh, iným dôležitým um, bodom na našom programe, ako napríklad dohľad nad trhom, nové mimoriadne opatrenia a tak ďalej. A ďalšia vec, ak nový komisár stiahne túto legislatívu späť do komisie, ak si vypočuje uh, Eh, vyjadrenia k tejto legislatíve za posledné mesiace. Ak sa bude držať všetkých eh, princípov eh, správnej regulácie a potom nám predloží nový návrh, ktorý z týchto dvoch variantov by ste poradili novému komisárovi, ktorý sa ujme svojho portfólia? To je moja prvá otázka. Moja druhá otázka sa týka zodpovednosti v nových orgánoch predohľad. dohľad. Vzhľadom na to, k čomu došlo za posledných niekoľko rokov e, a e, vzhľadom na obrovské sumy e, z peniaz za nevyplatníkov, ktoré bolo potrebné vyšleniť na ochranu inštitúcií, je dôležité požadovať zodpovednosť, finančnú zodpovednosť regulačných orgánov. V Veľkej Británii orgán FSA je zodpovedný vláde Veľkej Británie a vo voľbách tento rok verejnosť bude môcť jasne hlasovať medzi jednou stranou, ktorá chce nadalej pokračovať s týmto orgánom FSA, tak ako doposiaľ, a druhou stranou, ktorá chce veľmi výrazne zmeniť fungovanie tohto orgánu a chce ho presunúť pod dohľad Centrálnej banky. Teda je potrebné zabezpečiť túto priamu zodpovednosť. Je potrebné si uvedomiť si, že vedúci predstaviteľa týchto orgánov budú vymenovaní komisiou teda nebudú zodpovedať ani národným vládam, ani tomuto Európskom parlamentu. Teda sú ešte otvorené otázky, ktoré sa týkajú priamej zodpovednosti e, ľudí, ktorí budú mať e, za úlohu kontrolovať náš finančný systém. Ďakujem teraz Astrid Ludling a potom veľmi stručne ešte Sven. Pani predsednička, ja budem veľmi stručná. Chcem sa vrátiť k diskusii ohľadne tzv. daňových rajov. Ja si myslím, že skôr ako príjmeme nejaké rozhodnutie, treba aplikovať štandard OSCD, teda výmenu informácií a napriek tomu máme tu alebo tam e, ľudí, ktorí sa dožadujú automatických informácií všetkých, zo všetkých úzlov ja neviem, prečo môžem vám povedať, že výmena informácií automatického charakteru nevedie k ničomu, pretože daňové e, správy sú zaplavené miliónmi informácií, ktoré nedokážu spravovať. E, raz sme o tomto diskutovali a potom prišla za mnou jedna dáma a povedala, že pracuje vo Veľkej Británii, ale má takisto príjmy e, v Nemecku a tieto príjmy v Nemecku sú viac zdanené ako jej príjmy v Británii, pretože informácia je tam daná že nie, a nie sú už zdaňované. Čiže ona je v skvelej situácii a nemusí platiť dane, pretože jej daňová správa nedokáže s týmito informáciami nakladať. Čiže keď chceme ísť k zdroju, tak je jasné, že treba platiť. Peniaze sa platia takisto aj e, v krajine e, pobytu, ale je to úžasné. Myslím si, že by bolo potrebné vrátiť sa k skutočnej situácii. Samotná komisia E, súhlasila, že dôjde k výmene informácií, ale nefunguje to. Ale vy chcete zrušiť systém, ktorý funguje a síce e, zdanenie úzdroja, to je smernica o zdaňovaní. Ja neviem, prečo v tejto téme nedošlo k dohode, pretože naozaj e, sa treba držať toho, že nebudeme chcieť automatické výmeny všetkých informácií len preto, že ich chceme mať, lebo to nepovedie k ničomu a myslím si, že výmena informácií na žiadosť funguje a ja myslím si a dúfam, že španielské predsedníctvo e, dospeje v tejto téme k dohode. Ja osobne neviem, prečo my nedávame členským štátom E, právo výberu v oblasti daňovania, aby všetky členské štáty buď praktizovali výmenu informácií, alebo zdanenie pri zdroji. Väčšina členských štátov e, praktizuje práve toto zdanenie u zdroja. A to veľmi dobre funguje, takže prečo by sme E, chceli nejaký iný systém na celoeurópskej úrovni. A ešte posledná poznámka. Som veľmi spokojná, že ste sa vzdali nie veľmi premyslenej iniciatívy zvýšiť e, danie z alkoholických nápojov. Je jasné, že vaša procedúra bola trochu taká kuriózna a naozaj treba k tomu mať aj E, súhlas komisie a teda našťastie sa to skončilo s touto záležitosťou. Pani Luling, chcel by som vás poinformovať, že článok 11 e, súčasnej smernice o um, tejto daní požaduje, aby všetky štáty prešli k automatické výmene informácií, len čo podmienky sú splnené a čo skoro budú splnené a preto táto diskusia s vami sa skončí Okrem toho je to správne, pretože nemôžete zdaňovať eh, bohatstvo a dedictvo bez eh, informácií. To sa nikdy nevyrieši výmenou informácií. Eh, Sven, to bola otázka položená ministrovi, nie je to predmetom rozpravy medzi poslancami. Áno, áno, máte pravdu, len chcem, aby ste pochopili, o čo tu ide, pán minister. Krem toho, nebol som celkom spokojný o vaš, s vašou odpovedou o smernici o dane z úspor. Teda chcem sa vás opýtať, ktoré otázky boli sporné a ktoré členské štáty zaujali aké stanovisko, prosím? Uh, yes. Very briefly. Veľmi stručne, prosím. Má mikrofón rečnička, bohužiaľ nemôžeme tlmočiť. Hovorila som o smernici o zdaňovaní úspor a ja viem, že je tam istá lehota, ale keď príjmeme zlú smernicu, môžeme sa k nej vždy vrátiť, keď vieme, že to nefunguje a navyše netreba miešať dedické právo so zdaňovaním úspor. Um, Ak dovolíte, ja by som eh, najskôr eh, začal otázkou, ktorá sa týkala smernice o alternatívnych investičných fondoch. Eh, domnievam sa, že v tejto veci nemôžeme vidieť jasné záujmy lepšej spolupráce. Sú inštitúcie, ktoré je potrebné regulovať Najmä je nepriateľné, že niekoľko inštitúcií, ktoré e, boli zdrojom tejto krízy, e, Lehman Brothers a ďalšie, neboli vhodne regulované. Ak inštitúcia potrebuje peniaze daňových poplatníkov na to, aby aby zverejnila svoje ústavné súvahy a aby umožnila reguláciu, je potrebné umožniť e, takýto dohľad. To znamená, že je potrebné regulovať aj hedžové fondy, aj firmy, ktoré sa zaoberajú súkromným imaním. Oba tieto druhy inštitúcií sú problémom, pretože sú s nimi spojené veľké finančné rizika. Myslím si, že je vhodné, že požiadavky, e, ktoré sa kladú na tieto inštitúcie, sú založené na transparentnosti, teda aby informovali o tom, do akej miery e, využívajú možnosti zadlženia, a ďalšie nástroje. Isté, že fiškálnu zodpovednosť nemôžeme poňať bez transparentnosti a bez povedomia o tom, kde presne v systéme sú rizika. Je potrebné dosiahnuť pokrok v tomto smere ešte, ale ja nemôžem poskytovať rady komisii um, o tom, čo by mala alebo nemala urobiť. Musíme sa snažiť o pokrok ešte aj v tých zostávajúcich dňoch, ktoré nám ostávajú počas švedského predsedníctva, ale sú nepochybne rozdiely v stanoviskách členských štátov. Mm, bude to predmetom rokovaní Koreperu a potom dostanete o to informácie. Pokiaľ ide o priamú zodpovednosť, pre nás je to dôležité. Tieto inštitúcie sú teraz zakomponované do veľmi jasného systému priamej zodpovednosti v Európe. Mm, musí sa zodpovedať rade alebo parlamentu a preto myslím si, že máme dostatočnú mieru priamej zodpovednosti v tomto smere. Mm, ja by som teraz nechcela zachádzať do podrobností v tom, ktorá organizácia eh, by mala mať členov správnej rady z ktorého štátu. Vidíme, že mnohé členské štáty teraz zvažujú eh, jednotnú eh, regulatívnu štruktúru, v ktorej centrálne banky budú zahrávať kľúčovú úlohu, ale na druhej strane sú to aj krajiny, ktoré sa dokázali zaobísť aj bez takejto štruktúry a postupujú skôr tradične. Mm, teda to by eh, malo byť na programe národných inštitúcií a nemali by sme sa tomu verať na európskej úrovni. Pokiaľ ide o daňové raje a úľavy, ja si myslím, že by sme mali eh, ustúpiť od tohto zdaňovania u zdroja a od automatického zdaňovania, pretože eh, nejde tu o príjem z úrokov Ide tu aj o to, odkiaľ pôvodne pochádza tento príjem, či je to príjem z pracovnej činnosti, alebo z investičnej činnosti, alebo mm, z nejakého iného zdroja. Ak budeme uplatňovať iba daň u za ne neuzdroje, nebudeme mať takúto informáciu. To znamená, že ľudia sa budú môcť naďalej vyhybať eh, daniam, alebo jednoducho mm, páchať trestnú činnosť tým, že nebudú platiť dane. Ja si myslím, že občania by mali platiť dane a mali by sme mať v platnosti systém, ktorý prinúti ľudí dodržiavať zákony. Teda ja si myslím, že automatické poskytovanie informácií by malo byť ďalším krokom budúcnosti a bolo to okrem toho zakomponované v smernici. Mm, ja očakávam od týchto rokovaní, že sa pohneme vpred mm, Nebudeme zachádzať do žiadnych podrobností, um, čo sa týka komplikovania týchto rokovaní. Myslím si, že um, krajiny majú výhrady, ale musia ustúpiť, aby sme sa posunuli vpred, pretože inak dôjde k podobnému vývoju ako na schôdzi G20 v Londýne. A síce, že sa ďalšie medzinárodné dohody jednoducho skomplikujú pre niektoré krajiny a nebudú priateľné. Musíme teda reálne vyhliadky najmä pre tieto krajiny, ktoré majú e, výhrady, musia si uvedomiť, že potrebujeme smernicu o zdaňovaní úspor a musia ustúpiť. E, myslím si však, že v tomto smere sú tieto krajiny dostatočne rozumné a dokážu si uvedomiť, že je potrebné dosiahnuť pokrok a e, sú do istej miery ochotné obetovať aj svoj vlastný záujem v prospech spoločnej veci. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým zúčastneným aj pánovi ministrovi. Predpokladám, z toho, čo sme počuli z vašich odpovedí, že vy uprednostňujete postup spolurozhodovania eh, v tejto veci a neboli by ste radi, keby komisia eh, stiahla návrh a mohla predložiť eh, inú verziu tohto návrhu. Aspoň takto toto vyplynulo z vašich vyjadrení. Možno, že v tomto parlamente si niekto myslí, že by sme sa mohli snažiť dosiahnuť možno taký obsažnejší kompromis, e, keby sme sa viac usilovali, ale predsa len chcem vám poďakovať e, za úsilie, ktoré švedské predsedníctvo vynaloží